Good morning, everyone. I invite you to start the... No, dobrý deň. E, mohli by sme začať. Dúfam, že všetci sú pripravení a majú dobrú náladu, takže ak nie sú žiadne pripomienky, tak návrh dnešného programu je schválený. Máme tlmočenie do 21 jazykov a Podklady sú dostupné elektronicky a naše zasadnutie sa vysiela na internete. My sme elektronicky doručili odporúčania koordinátorov, ak nie sú žiadne pripomienky, tak ich považujeme za schválené. Ďalej. sú k dispozícii zasadnutia z nášho, aj teda zápisnice z nášho zasadnutia 20. a 21. marca. Ak nie sú žiadne námietky opätovne, tak ich považujeme za schválené. A prvý bod nášho dnešného programu Chcem vás informovať o prebiehajúcich, prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. Zdá sa, že tu nejaký problém s prekladom, alebo nie. Nefunguje to, aký jazyk. Zdá sa, že francúzština. I hope uh, marche maintenant, apparemment. Zdá sa, že to funguje, takže čo sa týka trialógov o, o balíčku o obehovom hospodárstve, prvý neformálny trialóg o dopadovom balíčku sme mali a spolu s radou a s komisiou a sa uskutočnila výmena názorov o najdôležitejších politických otázkach, ide, o ktoré ide v tých, tomto balíčku, diskusie vychádzali z pozície parlamentu z 17. marca a mandátu Koreperu z 18. marca. Zahraniali aj pozmeňujúce návrhy parlamentu rozdiely v názoroch medzi radou a parlamentom v kritických eh, aspektoch. Tieto zložky existujú, patria sem ciele pre recykláciu a skládkovanie a spôsob dosahovania cieľov, prístup a výpočtová metóda, ako aj potravinový odpad napriek rozdielom. Eh, diskusie prebiehali konštruktívnej atmosfére a dohodli sme sa, že ideme delegovať výnimky z rozsahu pôsobnosti smernice, podala hierarchia, op- odpad, potravinový odpad, je odpad a, a odpad technické. A teda to budú preverené na trialógu 26. júna. Chcel by k tomu niekto niečo povedať? Nie. Takže prejdeme k ďalšej téme nášho programu. A to je správa pani Guteland o energetickej účinnosti. No a hneď odozdám slovo spravodajkyni pani Guteland. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Tým z vás, ktorí sú tu ja som veľmi rada, že môžem predložiť moje stanovisko o energetickej účinnosti. Pre mňa toto je cesta do budúcnosti, lepším využitím zdrojov a inteligentnejšími riešeniami pre náš trh má Európa veľký potenciál zvýšiť našu energetickú účinnosť a prijať dôležité kroky k držateľnej spoločnosti. Existuje to od roku 2012, ale kvôli trhovým a regulačným zlyhaniam nevyužívame maximálne potenciál energetickej účinnosti. V rámci tejto revízii, alebo pri tejto revízii máme príležitosť toto výrazne zlepšiť a Európa musí využiť túto príležitosť, aby ED začala splňať svoj účel, či sa týka energetickej účinnosti. Posilne to Európu a zajistí, že budeme popredných miestach pri zaiste alebo prechode na energetické účinnosť, spoločnosť zvýšenie energetickej účinnosti znamená vytvorenie stoviek tisícov a mm, podľa našich ambícií aj miliónov miesta, čo sa týka dosti možnosti investovať do inovácií a technológií. Rečná energetická alebo energetická spotreba klesá od roku 2010, pričom HDP v Európe rastie Takže vidíte, že toto oddelovanie už sa, sa deje. Opatrenia na energetickú účinnosť prispievajú aktívne k hospodárskemu rastu. Tieto opatrenia v tejto správe tiež by mali podporiť zamestnanosť s dobrým financovaním a s dobrými investíciami. Modely ukazujú, že veľmi vysoký náraz zamestnanosti je možný hovoríme o aký sme ambiciózni, našim cieľom môžeme tvoriť eh, medzi 400 tisíc až 5 miliónov pracovných miest. A vyššie cieľa energetickej účinnosti tiež eh, budú prínosom pre zdravie európskych eh, občanov. Stovky tisícov životov sa dajú sa dá zachrániť znížením znečistenia ovzdušia. Musíme pomôcť miliónom ľudí tiež, ktorí trpia energetickou chudobou a zajistiť, aby výrazná časť snách prioritizovala boj proti chudobe, neefektívne využívanie energie, ehm, že vysoké ceny energie znamená to zvýšenie energetickej e- e- efektívnosti a znamená tiež zníženie znečistenia vzduchu a zvýšenie energetickej nezávislosti a bezpečnosti. Ani tejto správy by zni, alebo podľa tejto správy by sa mali výrazne znížiť dovozy energie a v roku 2021 až 2030 redukcia dovozov fosilných palív by ušetrila 288 e, miliard eur. No a Envy preto navrhuje na cieľe energetickej účinnosti 40 do roku 2030. My kladieme základ do budúcnosti a dopadová štúdia komisie ukazuje, že 40-percentný cieľ je cenovo najefektívnejší. Viac sa dá urobiť na národnej úrovni, no a preto tá správa zavádza záväzne národné ciele a snaží sa uzavrieť existujúce medzery. To bude maximalizovať možnosť zlepšenia na národnej úrovni a zlepšiť to predvídateľnosť a istotu pre investorov, ktorú, ktoré mne schýba. Okrem toho, povinnosť renovovať verejné budovy v článku 5 sa rozšíri na to, aby zahrňalo všetky orgány a budovy. Budovy majú veľký potenciál na zvýšenie energetickej účinnosti a my musíme čo najviac využiť. Všetky tieto pozície už boli potvrdené prijaté Európskym parlamentom pri viacerých príležitostiach a naposledy len pred rokom, ktorý máme Parísku dohodu, ktorá zvýšenie našej zodpovednosti. My ako parlament nemôžeme eh, stanoviť si naše pozície a potom nezabudnúť, keď hovoríme o legislatíve. Máme reputáciu, na ktorú nesmieme zabúdať a ďalej ešte niečo k inteligentným eh, metrom a meracím zariadeniam, ktoré navrhuje komisia všetky. A tieto inteligentné metre majú veľký potenciál. Treba to použiť, keď je to efektívne a proporcionálne, tak aby to neznemožňovalo a nebránilo využívaniu efektívnejších riešení. Isté osobitná situácia týkajúca sa eh, bytových domov pri dodávkach eh, alebo s eh, ústredným kúrením, centrálnymi dodávkami vody alebo elektriny, kde je to zaradené už mesačné nájomné, a kde výmena infraštruktúry bola vý, príliš vysoká. Môže to tiež viesť k novým typom energetickej chudoby, aby teplota v bytoch klesla priemernú úroveň, aby platili menej. Rodiny nemôžu mrznúť kvôli tomu, že európska úroveň je dostatočne flexibilná. Inteligentné metre sú dobrou možnosťou, ale treba prioritizovať iné efektívne riešenie, tak aby sa využil, využili najvýhodnejšie a najefektívnejšie opatrenia na zvyšovanie energetickej účinnosti budov. Samozrejme, Envy predkladá stanovisko v tejto oblasti. Hlavnú kompetenciu majú kolegovia v ITRE. Ja si myslím, že parlament potrebuje stabilnú, stílnu pozíciu a ja sa teším na spoluprácu s kolegami z ostatných politických skupín pri dosahovaní tohto cieľa a Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 14. júna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gutaland. Takými dobrými novinkami sme mali prijať túto správu. Je to v prospech každého. Pán Beleta, ďakujem veľmi pekne. Aj spravodajkyni. Ja nebudem hovoriť o tom, že Trump chce odstúpiť od Parížskej dohody. Vieme, že to je odsúdenie hodné, smutné, hlúpe a tak ďalej. Ale to nemení našu potrebu pokračovať na tejto ceste investície do zvyšovania energetickej účinnosti. Myslím, že väčšina z nás sa na tom zhodne. My sme presvedčení, že sa musíme sústrediť na tie sektory, ktoré majú najväčší potenciál, samozrejme budovy, ako tenevý spravodajca pre ETS, my som rád navrhol niečo, čo sa týka ETS. A musíme sa celiť na tie sektory mimo ETS, pretože diskusie o ETS prebiehajú, Súňame ETS. Čiže my musíme s týmto smerom tak aby sme preskúmali tie sektory a potenciál aj ostatných sektorov, hovoril hlavne o sektore budov. No a čo sa týka záväzných cieľov, hlavný spravodajca pán Gierek, ktorý je ktorý patrí do vašej skupiny, navrhuje cieľe 30 až 40 záväzne cieľa na úrovni EÚ. My navrhujeme, aby sme sa nad týmto návrhom zamysleli a možno mal lepšiu šancu prijaté, treba sa zamyslieť aj kompromisným návrhom. No a treba zvažovať, čo by sa stalo, aby cieľ neboli záväzné na národnej úrovni, čo môže byť výsledkom Máme veľké obavy o tom, ako dosiahnuť celkový cieľ EÚ. My sme presvedčení o tom, že musí byť možné dosiahnuť tento cieľ pod podmienkou, že komisia samozrejme bude pokračovať vo svojich snahách tak, aby zaistila, že cieľ bude dosiahnutý. A ja hovorím ako dizajne opatrenia v doprave. Takže pod touto podmienkou sme presvedčení, že musí byť možné dosiahnuť tento cieľ na úrovni EÚ. Čo týka malých a stredných podnikov, spravodajkynia hovorila o potrebe energetických auditov v súvislosti s malými a strednými podnikmi, treba ich podnecovať, to myslím, že je pravda, aby bol pri, že dosiahli pokrok. Malé stredné podniky majú veľký potenciál a členské štáty by mali zaviesť správne stimuly a mechanizmy, by to malo byť povinné, ale to nie sme presvedčení, či by to malo byť podporované za každých okolností, áno, myslím, áno, takže A ešte jeden z posledných bodov, pani predsednička, pani spravodajkynia, kolegyne, kolegovia, ten návrh spravodajkynie článku 5, to nie je v rozsahu na toho, čo navrhuje komisia, ale aj tak sme ochotní a pripravení podporiť spravodajkyňu, že by sme sa mali zaoberať týmto článkom a využiť túto príležitosť a zamerať sa na všetky vládne úrovne. A to návrh tiež získa našu podporu, takže to sú hlavné línie Takže návrh Ďakujem pekne, pán Belet. ďalšiu rečničku pani Višnievská. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ja som veľmi vďačná za tento návrh stanoviska, za konzultácie so všetkými spravodajcami. Každý ani tu sme sa nezhodli na všetkom, len z článku 9a To znamená, že treba medziť meradla všetkých eh, domoch. Prepačte, mám tu nejaký problém s prekladom, dobre, môžete pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Ja by som chcel povedať, čo sa týka článku 9a, tak, eh, tak záväzok eh, používať pomerová meradlá, pomerové metre eh, moderných technológií to malo byť obmedzené len tam, kde je to primerané, ekonomické, technicky oprávnené, technické záležitosti, technický posudok, záleží na mnohých faktoroch, vrátane napríklad na stave budovy, veku alebo geografické lokalite. No a preto by som rada povedala, že tieto požiadavky je treba vyvážiť nejakými reálnymi podmienkami. To, čo napríklad v článku 5 nebolo potrebné revízii, takto, podporujem, ako hovorí pani spravodajkňa, čo sa týka zlepšenia energetickej účinnosti o 40 tak eh, to sa teraz presúva do roviny povinných opatrení, čo je síce pozitívne, ale tak, ako je tu stanovené, je to problematické, pretože energetická účinnosť, a znižovať emisie a závislosť na dovozoch energie. Na to musíme brať do úvahy tiež politické a technologické obmedzenia. Politicky tu ide o stanovisko v členských krajinách, ktoré v rade sa zhodli na smerovaní slade so zmluvou, ale požiadavka komisie prekračuje stanovený mandát a na rade sa kvôli tomu rozbehli veľké debaty. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa dostávame do konfliktu s členskými krajinami a asi nezvýťazíme členské krajiny. Argumentujú hlavne technickými obmedzeniami, obmedzeniami činnosti využitia energie, ktoré majú svoje obmedzenia a tie sú v rôznych oblastiach rôzne, ale aj toto treba zobrať do úvahy a preto ja nesúhlasím s takým radikálnym dostrením z cieľov, nesúhlasím s pozmejúcim návrhom 21. Kontinuita je nutná a článok 7 tu sú obmedzenia na využitie mechanizmu flexibility. Ja tu nechápem, aké obavy z toho pani spravodajkynia má. Tiež má obavy, pokiaľ ide o stanovisko eh, komisie. Pokiaľ ide o boj proti energetickej chudobe, prístup komisie vyzerá tak, že zodpovednosť za tento problém by sa jednoducho presunulo na členské štáty. Bez ohľadu na to, že nemáme spoločnú metodiku merania rozmeru tohto problému. Tiež sa nezohľadňujú otázky e, zvyšovania energetickej účinnosti budov. Môže sa stať, že investori náklady budú presúvať tak, že to dopadne na iné spoločenské skupiny. Ďakujem, pán Javor. Like Ďakujem a chcem sa poďakovať knize za návrh dokumentu aj vynikajúcu e, spoluprácu pri príprave stanoviska. My ako zelení e, silne podporujeme vo všeobecnosti návrh stanoviska, obzvlášť e, pokiaľ je o špecifické otázky, vrátanie e, miery ambície, 40-percentný cieľ, na tom sa už e, dohodol Európsky parlament, to nie je nič nové, musíme to zopakovať. A napokon opakujem, to je dosiahnutelné, je to prakticky realizovateľné nielen z technického pohľadu, ale aj za trhových podmienok. A Vyššie ciele prinášajú väčšie energetické úspory, ktoré sa pretavia e, do e, menších nákladov na energie domácnosti aj štátov. E, sme za národné záväzné ciele, pretože cieľom nie je iba dosiahnuť celkové ciele EÚ, ale aj rovnaké hracie pole pre členské štáty. Napokon e, myslím, že investície do energetickej efektívnosti môžu veľmi prispieť ku konkurencie schopnosti európskych e, ekonomík. A ak e, sú tu v tejto oblasti rozdiely a niektorí zaostávajú, tak toto povedie na kontinente z dlhodobého hľadisku, hľadiska aj k nerovnováhe, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. To je zlé hlavne pre európske eh, krajiny a preto nerozumiem tie eh, z krajín eh, Strednej a Východnej Európy, ktoré sú proti týmto záväzným cieľom, pretože tie im práve naopak môžu pomôcť. A tiež Eh, v článku 7 spomíname eh, sektor eh, dopravy, ten by mal byť do nariadenia zahrnutý a sme proti výnimkám v článku 7 rozpor 25 ktorú, na, ktorý navrhuje spravodajkňa, to je úplne minimum. Myslím, že by sme to mali tieto výnimky vyňať. A podporujeme tiež e, e, vyhlásenie k energetickej chudobe. V tejto oblasti by členské štáty mali mať možnosť e, oprieť sa o prostriedky Európskej únie na boj proti energetickej chudobe. a Mali by teda podporovať tie sociálne skupiny nízkopríjmové, ktoré sú naozaj v núdzi. A to by mala byť teda možnosť e, podpora EÚ, aby neboli e, odkazaní sami na seba. Myslíme si, že EÚ by mala pokračovať v aktuálnom e, systéme. Treba teda znovu zvážiť východiskový bod. Tiež tam chceme zahrnúť dlhodobú perspektívu, Parížskú dohodu, Ehm, cieľ dekarbonizácie v roku 2050. A napokon kľúčovým prvkom je tu naozaj financovanie. Odkiaľ e, finančné prostriedky na investície do energetickej efektivnosti a ako ich budeme investovať. Dôležité je e, Eh, aby sme tu vygenerovali eh, súkromné financie, eh, náklady na zvyšovanie efektivnosti sa vrátia o pár rokov, preto by sme mali presviečať firmy, tie sú pripravené, tie podporujú ciele energetickej efektívnosti, mali by sme ich na nich apelovať, aby investovali do tejto oblasti niečo potrebujú, je stabilná e, regulácia, predvídateľná na úrovni EÚ aj členských štátov, to by sme im mali poskytnúť. A financovanie v rámci EÚ financií by sa mali sústrediť na e, podporu zraniteľných skupín vrátane Rómov, e, ľudí s imigračným pozadím a tak ďalej. A napokon myslím, že by sme mali hľadať riešenie pre špecifické situácie v niektorých členských štátoch, kde by mali uh, stimuly vyzerať možno trošku inak. E, súvisí to možno s odlišnosťami, e, s tradíciami e, ohľadom budov, či sú tu ľudia prevažne vlastníkmi budov alebo nájomníkmi a podobne. Ale celkovo teda potrebujeme mať záväznosť na úrovni členských štátov, kľúčov otázkové financovanie a musíme robiť všetko, čo je v našich silách aby sme podporili a chránili zraniteľné a marginalizované nízkopríjmové domácnosti. Ďakujem vám pekne, pani Evi. Ehm, Ďakujem. Eh, nahrádzam kolegu Pirnikola Pedičínyho Eh, spomeniem teda jeho úvahy a potom eh, pripojím aj moje vlastné poznámky k tejto správe o revízii smernici o energetickej efektívnosti. Ďakujem pani spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla návrh, ktorý odprezentovala, eh, s ním môžeme súhlasiť aj s navrhovanými zmenami, obzvlášť pokiaľ ide o ten citovaný cieľ 40 ten zdieľame. A mal by to byť záväzný cieľ, s tým súhlasíme. Naozaj pre všetky členské štáty. To je pre nás zásadné, pretože ide o to, aby sme do konkrétnych krokov pretavili opatrenia, ktoré členské štáty môžu Eh, realizovať, aby sa naozaj zlepšila energetická efektívnosť a eh, treba zabezpečiť, aby nielen tie najproaktívnejšie eh, členské štáty napredovali v tejto oblasti, ale aby všetci mohli tento cieľ zrealizovať. Aj preto, pretože najlepšia energia je tá, ktorá sa neminie Takže sú tu, je to veľký e, potenciál v tejto oblasti a musíme e, teraz stimulovať ten e, správny vývoj v tejto oblasti. Ako sa už spomenulo, ciele, ktoré sa navrhujú, sú naozaj realizovateľné. Vzdielame návrh odstraniť určité flexibility a hlavne vyňať sektor dopravy. Sektor dopravy je totiž sektor, ktorý dnes už predstavuje takmer 30 e, spotreby finálnej energie, takže je nutné, aby aj tento sektor prispieval k energetickým úsporám. Určite je tam e, veľká marža na zlepšovanie. E, už len doplním E, k tomu, čo už spomenuli kolegovia, všetci kolegovia, ktorí e, sa viedri predo mnou, spomenuli naozaj veľmi e, zaujímavé návrhy, pokiaľ ide o potenciál tohto nástroja, možnosti týkajúce odstraňovania energetickej chudoby, budovanie pracovných miest. Všetky tieto návrhy treba podporiť. Ja doplním už len jednu vec. Pre hnutie piatich hviezd je dôležité, aby sa oddelili investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov od výpočtu paktu stability. Toto je pre nás veľmi dôležitý bod, ktorý dúfam tento výbor zohľadní pretože, ako povedal už kolega Javor, e, stojíme tu pred investíciami, ktoré sa veľmi rýchlo vrácajú e, v priebehu pár rokov, takže treba naozaj umožniť e, čo najvyššiu mieru stimulov, aby sa mohli zrealizovať a preto je potrebné vyčleniť tieto investície do Paktu stability. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za jej prácu a naša ďalšia spolupráca určite bude ďalej vynikajúca. Ďakujem a, a poslednou spravodajkňa pani Godin. J'interviens donc... Euh, Ďakujem. Vystupujem eh, na miesto pani Godin, ktorá nemôže byť tu. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Tento návrh stanoviska o energetickej účinnosti potvrdzuje potrebu súčasnej smernice, hlavne keď poukazuje na otázku energetickej chudoby. Tento fenomén e, je často spôsobený škrtmi v rozpočtoch, ktoré vnútila EÚ v členských štátoch. Globálna zahraničná politika EÚ je ťažko čitateľná, nepodporuje stabilitu vývoja cien energie a to môže narušovať účasť investorov a priemyselníkov na aplikáciu ustanovení súčasnej smernice. EÚ by nemala kompenzovať to, že USA odišli z Parížskej dohody, pretože ciele energetickej účinnosti by mohli ešte viacej vplývať na odchod priemyslu z EÚ. Ciele e, energetickej účinnosti by sa nemali realizovať na úkor nášho priemyslu. Predložím pozmeňovacie návrhy, aby revízia tejto smernice brala do úvahy tieto obavy. Thank you very much. Um, now I give the floor. Ďakujem. Slovo teraz dostanú kolegovia, ktorí e, o to žiadali. Prvým rečníkom pán Líze. Ďakujem e, pani e, predsednička, ďakujem kolegyni Guteland za prípravu tejto správy. Môžem podporiť to, čo tu v zásade zaznelo. Chcem vám pripomenúť jedno číslo. V posledných rokoch každý deň 1 miliarda eur sa vynaložila na import fosílnych palív. Keď sme tieto e, prostriedky dali k dispozícii našim remeselníkom a priemyslu na zlepšovanie efektívnosti, e, tak e, by to bolo určite prínosnejšie. Tu ani nie je žiaden, žiaden únik uhlíka, všetko sa to deje lokálne, to je veľký prínos oproti ETS kde musíme stále dávať pozor na úniky uhlíka. Chcem ešte doplniť pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, ja ich podporujem, ale nemôžeme vychádzať z toho, že sú nekonečné, že majú neobmedzené zdroje. Ja mám za sebou práve volebné, e, volebný boj v e, severnom Porní Vesfalsku. Tam sú ľudia veľmi skeptickí voči veternej energii, takže rozmýšľame nad tým, že nielen vďaka obnoviteľným zdrojom, ale aj vďaka úsporom energie by sme sa mali snažiť dostať ďalej. Podporujem že v článku 7 tu máme teraz dlhodobú plánovaciu bezpečnosť, neplatí len do roku 2020 2030 ale aj nad toto obdobie. To je jasný signál, že chceme dlhodobo odmeňovať, podporovať tých, ktorí e, zlepšujú energetickú efektívnosť v Európskej únii. A vidím to ako veľký prínos, že komisia e, tu teraz navrhuje e, tých 30 Keď e, e, by sme všetko zrealizovali tak, ako to navrhuje komisia, tak e, by sme boli nad tou úrovňou parížských cieľov. Ja som skeptický, pokiaľ ide o návrh 40 priznávam, že parlament to prijal a v roku 2014 prvýkrát som bola medzi tými, ktorí to podporovali, pretože to bolo vedecky odôvodnené vtedy, ale Odvtedy sa znížila cena ropy a teraz jednoducho treba povedať, 3 roky e, príprav sme stratili. A teda bude ťažké dosiahnuť tento e, cieľ 40 e, takže nemali by sme o tom veľmi dlho sa sporiť. E, preto ten e, cieľ 35%, ako to povedal Ivo e, Bele, ten cieľ z výboru ITRE, považujem za sympatický. To neznamená, že by som ten zvyšok toho návrhu Gireka podporoval. Je tam veľa vecí, ktoré sa mi tam zdajú byť zvláštne. Wir haben in der EVP eine Sorge, die wir gerne auch ansprechen wollen. A Treba teda povedať, že energe, politika energetickej efektívnosti by mm, mala obmedzovať e, hospodárstvo, rast hospodárstva. Nemôžeme povedať e, priemyslu, že e, by mal produkovať menej, to by bolo nesprávne. Ja si myslím, že je to obsahnuté v návrhu komisie, ale musíme zabezpečiť, aby sa to nestalo ani pri národnej realizácii. Takže žiadne obmedzovanie rastu, iba zlepšovanie efektívnosti. A posledný bod, pani predsednička, výbor pre priemysel už e, v rámci teda rokovania MSR nám slúbil, že tu bude mať článok 30 53 e, plus. E, teraz žiaľ počujem, že výbor pre priemysel to zamieta, takže tomu, proti tomu sa musíme oboriť a zapojiť konferenciu predsedov. To je téma, ktorá sa týka výboru ENVY, nie len výboru pre priemysel výlučne. Mali sme príslušný prísľub a e, mali by sme teda trvať na tom, aby naša spravodajkyňa e, napríklad sa zúčastňovala príslušného trialogu. Ďakujem. Teraz pán Eichhout. Ďakujem, budem stručný, pretože môj kolega Javor už povedal, čo sme chceli ako zelený povedať, ale chcem len zdôrazniť, že vždy kritizujeme komisiu, ale možno Ehm, máme dôvody byť e, výnimočne aj pozitívni. Áno, áno, slabnem. Viem. Nie, ešte nie som vo vláde, ešte nie som vo vláde. Viem, že toto každého šokuje, ale naozaj treba povedať, treba to povedať jasne, že v tomto prípade komisia naozaj si uvedomuje význam energetickej efektívnosti. A keď hovoríme efektívnosti e, musíme e, tu mať takisto aj dobré legislatívne návrhy a preto som rád, že komisia aspoň raz sa púšťa do boja s radou. To si myslím, že je dobré, ale samozrejme teraz už ma viac poznáte. Komisia e, sa do toho boja nepúšťa e, z celého srdca, mohla by to robiť lepšie a tu je dobré sa oprieť o parlament, treba posilniť e, tú diskusiu, ktorú potrebujeme viesť s radou. Pozrite sa na hodnotenie dopadov, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Keď sa pozriete, čo to prináša v oblasti kvality vzduchu, zamestnanosti, energetickej bezpečnosti, Všetky tieto doplnkové indikátory okrem e, teda e, znižovania emisie skleníkových plynov je, e, ukazuje, že tu môžeme iba vyhrať a pokiaľ sa to nezasadzujeme, tak naozaj len strácame, pokiaľ ide o dosahovanie parížských cieľov. A čím e, vyššie ciele úspor si dáme, tým lepšie výsledky sú tu. To je jasné, to e, ukazuje hodnotenie dopadov, že najlepšie výsledky dosiahneme so 40-percentným cieľom a keďže sa za ňu parlament vždy e, zasadzoval, mali by sme povedať komisii, ďakujeme za to, že vytvárate určitý nátlak na radu, ale my to potlačíme ďalej smerom k ambicioznejšiemu cieľu, pretože sme si prečítali vaše hodnotenie dopadov a preto, že naozaj potrebujeme záväznosť na národnej úrovni, pretože komisia trošku príliš e, dôveruje týmto e, návrhom, že sa to má ponechať na jednotlivé vlády. Treba naozaj zabezpečiť záväzné cieľy na národnej úrovni. A napokon, po tom, čo som bol taký pozitívny voči Európskej komisii, očakávam od nich niečo naspäť a to v oblasti dopravy. Veľmi podporujem návrh spravodajkyne, aby sa tu začlenilo odvetvie dopravy, pretože v tomto sektore tu naozaj potrebujeme zvyšovať efektívnosť, ale musí to byť doplnené ďalšími návrhmi zo strany komisie, aby sme zabezpečili, že sa tu naozaj aj stanoví cieľ aby sektor e, dopravy prispel k e, redukciám CO2. Toto musí komisia urobiť, musí prísť s ambicioznými cieľmi. E, na kilometr, znižovanie emisí CO2 na kilometr a musí to byť naozaj čo najskôr pretože čím skôr si takéto ciele stanovíme, tým eh, skôr sa začnú eh, eh, realizovať. Takže potom, čo som bol veľmi pozitívny voči komisii, do, očakávam toto od nej späť. Ďakujem pekne. You, Mr. Florence. Florence. Čo? Florence sa volá? Hej. Áno, je to veľmi zaujímavé, ako sa uh, mení, uh, mení jazyk, keď sa niekto stane členom uh, vlády, súčasťou vládnej koalície. Uh, k tým vysokým cieľom pokiaľ ide o znižovanie efektivity budov, to považujem za veľmi dôležité. A teraz, či už sa budeme spúriť o tých 40% alebo nie, to nie je až také rozhodujúce. Rozhodujúce je, že musíme skonštatovať, že v mojej krajine, v Rakúsku aj v Holandsku dlhé roky e, sme sa o to už snažili a v zásade vždy sme zlyhali. V mojej krajine e, sú prostriedky pod 1% a niekedy e, pod 0,5%. A investície do súkromných e, e domov e, nestúpajú potrebujeme to zlepšiť, zmeniť. A keď e, my sa tu dohodneme na niečom, to neznamená, že e, sa v tom zhodujeme aj s obyvateľstvom. Takže pokiaľ ide o záväzné ciele, e, no to som teda zvedavý, čo sa vám podarí zvýšiť, teda dosiahnete ciele 30 či 60 pokiaľ sa nepopracuje na povedomí obyvateľstva. A musíme sa pýtať, e, v čom to e, spočíva. Nie je to na byrokratických predpisoch, ale e, jednoducho musíme, musíme sa snažiť presvedčiť ľudí. To je to najdôležitejšie. Ďakujem pekne, pani Meissner. Ďakujem, pani predsednička. Zhodneme sa na tom, že aby sme dosiahli parížské ciele, energetická účinnosť je naozaj veľmi dôležitá. Na úvod sme mali do roku 2020 zniženie o 20 potom sme videli, že to bolo málo ambiciózne. Teraz sa Trump stiahol z parížských dohod, takže je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, aby Európa bola ambiciózna a aby e, sme dosiahli ciele energetickej účinnosti. 40 asi nedosiahneme, takže musíme byť trošku e, vyrovnanejší, čo je e, realizovateľné. Áno, potrebujeme obnoviteľné energie, to je jasná vec. A tiež ciele e, v veternej energii, ale myslíme aj na ocel, ktorá je energeticky veľmi intenzívna na výrobu. Potrebujeme siderurgiu, potrebujeme produkciu ocele a nema, nemôžeme znižiť jej produkciu kvôli e, energetickým cieľom. Áno, musíme byť ambicioznejší, ale zároveň flexibilnejší a potrebujeme aj viacej marže manevrovacieho priestoru, aby náš priemysel mohol fungovať a dýchať doprava. Je tu úsilie dekarbonizácie v doprave, ešte nám veľa ostáva čo treba urobiť, ale musíme sa na veci pozerať e, z celkového globálneho hľadiska. Nemôžeme e, spotrebovať menej energie, aby sme emitovali menej, ale musíme spotrebovať inteligentnejšie, rozumnejšie. A tam je tiež veľa možností, ktoré sa môžu využiť a musíme sa snažiť o to, aby sme sa neobmedzovali len na kritéria environmentálne pri energetickej účinnosti, ale treba myslieť aj na priemysel a rovnako treba upozorniť aj obyvateľstvo na aké sú ciele. Tam súhlasím s Basom Eichautom, nebýva to vždy tak. Áno, táto téma je naozaj veľmi dôležitá a ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Ďakujem teraz pani Dali. Ďakujem Ďakujem aj spravodajkyni. Samozrejme, názory máme rôzne, pokiaľ ide o záväzné ciele. Ja by som spomenula nedávne štúdie Európskej komisie a rady, že ten cieľ 20 do roku 2020 sa dosiahol už v roku 2014. a nevyžadovalo to nejaké obrovské úsilie. To len potvrdzuje, že do roku 2030 musíme byť oveľa ambicioznejší. Musíme zdvojnásobiť naše záväzky a dopracovať sa k tým 40%. Tiež by som spomenula tie prázdne miesta a flexibilitu, ktorá, tento termín, ktorý sa používa v rokovaniach o smernici v roku 2012 rada strašne oslabila návrh komisie e, viacerými e, ustanoveniami a je potrebné, aby tieto miesta, tieto ustanovenia zmizli z novej smernice, hlavne keď máme štúdiu o, o účinnosti tejto smernice, keď vieme, že tieto prázdne miesta alebo ustanovenia spôsobili že sme dosiahli alebo že dosiahneme len polovicu cieľov v úsporách energii. Pokiaľ ide o verejný sektor a nehnuteľnosti, tak práve ten verejný sektor by mal byť príkladom. Musí ísť cestou služieb energetickej účinnosti, treba ich hľadať na trhu. A pokiaľ ide o 3 na mm, ročnú, e, ročné opravy e, verejných budov, všetky verejné budovy by sa mali e, takýmto spôsobom opraviť. Nielen tie, ktoré patria centrálnym vládam, aj Petrovi Líze. Treba jednoducho zabezpečiť, aby náš výbor bol prítomný aj pri rokovaniach a trialógoch. Ďakujem. Ďakujem. Ešte nemáme e, odpoveď z ITRE na pravidlo 55+. Plus ale pokúsime sa od nich dostať odpoveď. Teraz pán Paul Hudson z komisie, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, želám všetkým dobrý deň. Padlo tu veľa vecí a s mnohými súhlasím. Nebudem zachádzať do detajlov, aby som ušetril čas, ale Súhlasím so všetkým s tým, čo sa tu povedalo o energetickej účinnosti a že to ide oveľa, oveľa ďalej, než nejde tu len o redukcie emisí viacerí, hlavne pán Florenc spomenuli o adekvátnej aplikácii. Nestačia len ambiciozne ciele, keď potom jednoducho v každodennej praxi sa neaplikujú. To je najdôleži- alebo to je ešte dôležitejšie než to, aby sme vnúcovali ľuďom ešte niečo alebo ďalšie ustanovenia. Nebudem hovoriť o úrovni cieľov, ich záväznosti alebo nie, ani o článku 7, to sú kontroverzné témy aj v rade a prebera, preberú sa na trialógoch, ale rád by som spomenul to, čo povedal pán Beled. Ja súhlasím, že národné ciele, ktoré sú záväzné, podľa nás to nie je v tomto sektore potrebné. Máme na to iné nástroje, obnoviteľné zdroje, mm, dizajn a tak ďalej. Ak sa nedopracujeme tam, kde chceme, tak možno by sme mohli posilniť naše opatrenia, ale zároveň vidíme, že v členských štátoch je vôľa posunúť sa vpred, takže si nemyslíme, že by sme mali vnúcovať záväzné ciele. Energetická politika, pani Višňovská. My nehovoríme, že by energetická legislatíva mala nahradiť sociálne či národné politiky, aby čelila energetickej chudoby. Fenomén energetickej chudoby je v národnej kompetencii a je v rôznom stave v rôznych členských štátoch. My nechceme toto nahradzať, ale čo hovoríme, že jeden spôsob, ako čeliť energetickej chudobe je zabrániť, aby ľudia s nízkymi príjmami nemíňali peniaze na kúrenie v takej budove, ktorá napríklad nemá izolovanú strechu. Tam musíme e, ísť cestov alebo podporiť, aby zbytočne títo ľudia nemrhali peniaze na energiu, ktorá sa vlastne mrhá uniká cez strechu. Na to máme balíčky, potom to máme E, regulácie o energetických cenách a tak ďalej. To je dôležitý balíček. Ja súhlasím s pánom Javorom, že je financovanie dôležité. Chceme znížiť e, mieru rizik pre investorov, pre agregované projekty a tam súhlasím s pánom Javorom, že sa treba sústrediť na súkromné zdroje súkromné fondy a verejné fondy alebo zdroje by mali e, spolupracovať spolu. Ale s pani Ev nesúhlasím, že energetická účinnosť by sa nemala zarátať do paktu rastu a stability. My si myslíme, že to by sa nemalo takto robiť a ani by sa to nemalo vylúčovať z paktu stability a rastu. Pán Eckhout, no aké prekvapenie a ďakujem za vaše chvály k doprave. Nie je len tento návrh, ktorý je predložený. My by sme chceli, aby ste podporili návrh energetickej účinnosti budovy, aby sme podporili e, mobilitu elektrovozidiel. Máme problémy na podpor, aby sme podporili tento krok vpred a my si myslím, že by ste nám mohli v tomto pomôcť, aby sme dosiahli e, pokrok aj v doprave a elektromobilite. A tešíme sa z podpory pána Lízeho k nášmu dlhodobému prístupu, ale rada to spochybňuje Myslíme si, že treba toto všetko plánovať aj po roku 2030 a boli by sme radi, keby parlament komisiu v tomto prístupe podporil. Máme tu legislatívny balíček pre energiu, ktorý je veľmi rozsiahly, bohatý a rátame s vami, aby sme mm, rámec aplikácie uchovali v tej miere, ako to komisia navrhuje a tam ten pozmeňovací návrh 17, ktorý sa týka článku 5, že by sme prešli e, na celý verejný sektor a nehnuteľnosti, nie len budovy centrálnych e, vlád. Áno, je to síce odôvodnené, ale to by otvorilo Pandorinu skrinku a obrovskú diskusiu a nemyslíme si, že toto je ten vhodný čas potom aj tie energetické audity. Mohli by sme to možno nejak zjednodušiť, ale uvidíme k článku 8 sme radu presvedčili, aby sa znovu neotváral legislatívny text, ale aby s nami pracovali na usmerneniach a dúfame, že aj EP nás v tomto podporí. A to je všetko z mojej strany, pani predsednička. Ako posledný eh, spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom za komentáre k návrhu tejto správy. Nebudem odpovedať na všetko. Teším sa, že sa zhodneme na veľa veciach, len by som komentovala tie záväzné ciele a ambície. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležitá časť tohto stanoviska. Myslím si a mám s tým aj skúsenosti, že mnohí zainteresovaní chcú väčšiu jasnosť a predvydateľnosť na trhu a s tým som sa stretla na viacerých e, rokovaniach a stretnutiach. Je potrebné zabezpečiť uspokojivé investície, aby sme pritiahli aj nové technologické riešenia na trh. A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je záväzný cieľ. Ubezpečiť sa, že členské štáty sa zaviažú k opatreniam, ktoré sú e, zadefinované. A to by som chcela dosiahnuť. Energetická účinnosť je veľmi dôležitá, ako správne povedala komisia je to jeden z nástrojov, ktorý môžeme použiť nielen na aplikáciu Parížskej dohody, ale aj na to, aby sme mali väčší zisk. De facto energetická účinnosť čím ďalej, tým viac prispeje k nárastu počtu pracovných miest, zlepšeniu zdravia európskych občanov. Vytváranie pracovných miest – je 2,5 až 4 krát väčšia v energetickom sektorom, sektore než napríklad v ropnom. A to samozrejme ide v prospech Európy, ktorá potrebuje viacej práce. Vieme, v akej beznádejnej situácii sú mnohí Európania, ktorí si želajú pracovať, ísť ráno do práce, takže na to nesmieme zabúdať. Bezpečnosť. Návrh v tejto správe by znížila energetickú chudobu a v období 2020 a 2030 zníženie dodávok fosílnych palív by e, usporili 388 miliard eur. To tiež by prispelo k bezpečnosti v Európe. A záverom k tomu zoznamu plusov alebo zisku či benefitov najvýznamnejší príklad – súvislosti so zdravím je ten, že tieto predkladané návrhy by zvýšili zvýšili pozitívne efekty na občanov tým, že by sa znížilo znečistenie životného prostredia a to by išlo v prospech zdravia. Preto si myslím, že je dôležité, aby bol Európsky parlament konzistentný a aby podporil a dosiahol tie ciele, ktoré si stanovil pred cirka rokom a aby sa pridal k tým 40 ambícií. A kolegovia, ktorí hovoria o tom, ako bude sa správať rada, tak áno, my samozrejme nevieme, ale keď ideme do rokovaní s nízkymi ambíciami, tak výsledok bude ešte nižší. Takže dôverujme inštitúciám a choďme do rokovaní s vysokými ambíciami, aby ten výsledok trialógu bol pozitívny ja nechcem tu stále počuť ten uh, argument, že by sme naše ambície mali znížiť. Ďakujem, hovorí pani predsednička za výsledné vyjadrenie. Ďakujem. A teraz, kolegovia, ideme hlasovať ešte tie pozmeňovacie návrhy 14. júna o 11. je deadline a 7. septembra budeme vo výbore hlasovať. Ste pripravení na hlasovanie? Ďakujem. k rozpočtu mandát k trialógu. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Uh, the second one is uh, the report of Mr. Yavo. To druhé, správa pána Javora, uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a rady o zodpovednosti za životné prostredie pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd. Je to správa z vlastnej iniciatívy kompromis za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa, overíme si. Otváram hlasovanie. zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Máme ústny pozmeňovací návrh ku kompromisu 5. Má niekto nejaké pripomienky? Chcete si ho prečítať? Ste o ňom informovaní? Má niekto nejakú pripomienku? Ak nie, tak budeme o ňom hlasovať o kompromise 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti. Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. No, neviem, ako socialisti hlasovali, ale takto som to videla, no dobre. že elektronicky zamietnuté. Áno, 26 za, 26 proti. 37 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 38 za, proti. Zdržali sa prijaté. 40 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti, zdržali sa, overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa prijaté, 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz finálne hlasovanie elektronicky o celom texte. And the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujeme. No a toto uzatvára naše dnešné hlasovanie. Ďakujem pekne. So, dear colleagues, we would continue our meeting. Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. No a tí, ktorí nezostanú na ďalší bod, môžu odísť a participate in work. Thank you. Uh, so our next agenda point is No a ďalším bodom programu sú legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich o verejnom záujme pri odhalovaní dôverných informácií spoločnosti a verejných orgánov. Spravodajca je Luke Ming Flanagan, takže pán Flanagan, ako spravodajca máte slovo. Nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že som mohol môžem byť autorom tejto správy. A s každým, kým hovorím o oznamovateľoch, zdá sa, že hovorí, že sú to odvážni ľudia, niečo treba pre nich urobiť a že im musíme pomôcť. A viete si predstaviť, že by nemal byť žiadny problém s tým, aby sme im pomohli, ale mnohí ľudia vám tiež povedia, že oznamovateľia sú statoční, ale myslím, že musíme vy, vy, robiť takú situáciu, aby nemuseli byť statoční a aby len robili bežnú vec, že keď zistia, že niečo e, zvláštne sa deje, aby to mohli oznámiť. A je len jeden dôvod, prečo ľudia musia byť e, statoční, pretože momentálne ich nechránime. A ak by sme ich chránili, tak to by bolo dôležité. Ja prejdem z tých 9 bodov. Prvý bod, e, myslím, že nedok- nedostatok dostatečnej ochrany pre oznamovateľov a negatívne dopady na implementácie, implementáciu európskej politiky týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti potravín. Ďalej myslím, že zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní e, rizik no a ochrana oznamovateľov umožní e, odhaliť hrozby pre verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Po tretie, ja zdôrazňujem, že legislatíva v tejto oblasti prispieje tiež eh, k budovaniu dôvery eh, a vedeckej, vedeckej expertízy. Ďalej odsudzujem, že príliš málo členských štátov eh, má ochranu pre oznamovateľov a trvá na to, a že potrebujeme európsku ochranu, aby oznamovateľia mali rovnakú ochranu v všetkých členských štátoch. Piatá vec, vyzývam komisiu, aby predložila smernicu ochrany oznamovateľov alebo akýkoľvek ďalší. Názor k tomu má rovnaký efekt a ďalej. Taký problémy mali byť v rozsahu pôsobnosti akokoľvek nástroja EÚ na ochranu oznamovateľov. Zdôrazňujem po siedme, že legislatíva EÚ musí byť e, pochopiteľná, rýchla a musí chrániť oznamovateľov, kolegov a rodinných príslušníkov pred akýmkoľvek výhražkami alebo pomstami 8 zdôrazňujem, že definícia oznamovateľa nemôže byť obmedzená len na niektoré oblasti, pretože nevieme, čo prinesie budúcnosť, nechceme vytvárať eh, škatovky, do ktorých eh, sa budú ľudia zaradiť, aj keď sú oznamovateľe a 8. Oznamovateľia o verejnom a súkromnom sektore musia mať rovnakú eh, ochranu a po 9. legislatíva EÚ musí mať jasnú líniu zodpovednosti za aktivity oznamovateľov v procese oznamovania malostí. No a keď sme prechádzali a hovorili sme to, čo predložíme, myslím, že by sa to dalo zhrnúť dvoma slovami alebo troma slovami. Je to veľmi zrejmé. A otázka je, či tu je vôľa spraviť to a ak to urobíme, tak myslím, že budeme žiť v lepšom svete. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne. A teraz eh, tieňoví spravodajcovia, najskôr za EPP. Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, toto stanovisko o legitímnych oznamovateľoch, eh, ktorí konajú vo verejnom záujme pri zverejňovaní tajných informácií eh, v podnikoch a verejných inštitúciách to výbor pre právne záležitosti prijal v septembri a tento rok v apríli bola vymenovaná spravodajkynia pani Derozier. Ochrana oznamovateľa to je pre nás priorita, pretože si množstvo záujmov, hlavne keď ide o názorový pluralizmus, slobodu myslenia, či už to je o verejných inštitúciách alebo v podnikoch, tak tam oznamovateľe zohrávajú veľmi dôležitú úlohu E, pri ochrane verejného záujmu. Takže to znamená, že musíme ich chrániť a chrániť ich e, bezpečnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane verejného zdravia no a súčasne zohrávajú veľmi dôležitú úlohu e, pri zaisťovaní bezpečnosti potravín, boj proti korupcii a ich ochrana k tomu, že sa bude viac oznamovať Hlavné skutočnosti lepšie sa bude chrániť verejné zdravie a bezpečnosť potraviny. Ja predložím pozmeňujúce návrhy k tejto správy a ja a moji kolegovia sme pripravení vždy ochotne spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Turkano. Ďalší rečník eh, za skupinu SAD, pani Giles. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja na úvod by som rada poďakovala môjmu írskému kolegovi Lukovi Mink Flanaganovi eh, za tento návrh stanoviska E, my všetci chceme jurisdikciu, kde pochádzame z jurisdikcie, kde oznávateľ bol zastrašovaný a my boli informovaní o zlých efektoch, ktoré to má na dôveru voči našim inštitúciám. Priateľstvo voči oznamovateľom Nastálo. stálo a spôsobilo jednu najväčší bankový kríz eh, v svetovej histórii. No a malo to dopady aj na zdravie z hľadiska eh, zdravotníckej starostlivosti. Eh, boli snahy diskreditovať sociálnych zamestnancov, ktorí mali veci pred škandálom s konským mesom írska žurnalistka musela zverejniť eh, svoje, eh, svoje eh, zdroje. My sme prijali horizontálnu legislatívu v roku 2014, vieme o zlyhaniach rôznych ustanovení pre sektor, no a to ukazuje, že zákon nie je dostatočný na zaistenie práv oznamovateľov, hlavne keď sú proti inštitucionálnej kultúre. No a tu ktoré členské štáty a len príliš málo majú legislatívu na zajistenie aspoň nejakej ochrany, čo vedie fragmentácii právnych e, režimov. Môže sa stať, že bude mať úplne rôzne výsledky v otázkach ochrany životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín v závislosti od výhľadov, ktoré majú potenciálni oznamovateľe, keď predložia e, nejaké dôkazy. A preto zaoberať kľúčov požiadavkou v návrhu správy, že komisia mala predložiť horizontálnu smernicu. Všetci sme boli svetkami hudu Lixlike, kde oznamovatelia odsúdení za porušenie zákonov. Zastalo v krajine EÚ, kde systém spravodlivosti odsúdil tých, ktorí oznámili, pričom pán eh, Juncker sa stal komisiou predse, eh, predsedom komisie a PricewaterhouseCoopers zarába milióny na, na zmluvách s komisiou. No a to odsudzujem. Ja to odsudzujem, pretože garancie, ktoré mali chrániť oznamovateľov, ktorí jednali o dobrej viere a vo verejnom záujme a tých médiách, ktoré oznamujú uh, konanie, a ich ochrana a zároky boli nedostatočné. A preto ďakujem kolegom parlamentu, ktorí bojovali za ich zlepšenie v Ranta Evra, hrátaj môjho socialistického kolegu Sergia Koferátyho, ale ja myslím, že tiež nie je správne, že sme komisiu e, že sme to komisii nechali prejsť a vyslali si signál oznávateľ na celom svete. Prijali sme text bez zaistenia horizontálneho e, nástroja na ochranu práv oznamovateľov na to, aby sme e, to riešili v rámci nášho právneho poriadku v EÚ, musíme tlačiť na komisiu, aby predložila smernicu, ktorá zaistí ochranu oznamovateľov a právnu istotu v celej EÚ, komplexnosť pri vytváraní európskeho právneho režimu pre obchodné, obchodné tajomstvá neodradilo komisiu a prečo by to malo byť v tomto prípade a prečo sa aj v tomto prípade neangažujú rovnako intenzívne. Je najvyššie čas, aby táto situácia, ktorá ohrozuje aj naše životné prostredie a zdravie, bola napravená. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Nevidím tu tieňových spravodajcov z iných skupín, či niekto bude nahrádzať. No a a na slovo sám sebe, ako nemajú spravodajcovi za zelených. Ja si myslím, keď hovoríme o ochrane oznamovateľov, je tu veľmi jedna dôležitá otázka, na ktorú nesmieme zabúdať, a totiž, že toto nie je nejaká etická povinnosť, ale konečne to má chrániť verejný záujem. Takže my musíme chrániť oznamovateľov, pretože oni konajú v mene verejnosti, oni chránia nás ako verejnosť. A konečne musíme ukázať, že oznamovateľe, ktorí veľa riskujú, keď hovoria verejnosti o, o korupcii a prístupkoch, tak konajú v našom mene a nekonajú v mene tých, ktorí páchajú a, tie prehrešky. Z tejto perspektívy musím poďakovať aj spravodajcovi pánu Flanaganovi za jeho správu, čo je dobrým východiskom ďalšej práce. A rád by som zdôraznil niektoré z vecí v správe, s ktorými úplne súhlasím. Je jasné, že nie je tu adekvátna ochrana, miera ochrany oznamovateľov v EÚ a čo je ešte problematickejšie, že to len taká zlatanina, je rôzna úroveň ochrany v rôznych členských štátoch, ale napriek tomu prípady, ktorých oznamovateľe veľmi často vystupujú, majú medzinárodný a cezhraničný charakter. No a v týchto prípadoch samotní ochraňovateľia nie je úplne isté, aká národná legislatíva sa bude uplatňovať v ich prípadoch. A rovnako je dôležité doplniť pár vecí. Urobím tak, spozmeňujúce návrhy a chcem zdôrazniť, že cezhraničný charakter rizik pre verejné zdravie, bezpečnosť potravín, a toto je jasne oblasť, kde európska legislatíva je potrebná, pretože povaha environmentálnych problémov za bežných okolností nie je obmedzená len na jeden členský štát, takže prípady oznávateľov sa týkajú tiež viac ako jedného členského štátu a potrebujeme e, stabilnú, predvydateľnú legislatívu na úrovni EÚ. Rovnako je dôležité spomenúť, že existujúce ustanovenia na ochranu na úrovni členských štátov alebo niektoré, niektorá legislatíva EÚ sú obmedzené o svojom rozsahu a majú medzery, a nedostatky, ktoré vedú k právnej neistote. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pripomenúť, že silná ochrana pre oznamovateľov, jasne vyjadrené rizika, životné prostredie a škody. Nejde tu len o to, aby sme na konci potrestali znečisťovateľov, ale ide o prevenciu environmentálnych škôd, Musíme chrániť oznamateľov, aby predkladali informácie verejnosti včas. No a posledná vec, povedala to ani pani Childers, že dôležité je eh, mať horizontálnu smernicu, ochrana oznamovateľov samozrejme mali správu výboru pre rozpočtovú kontrolu. Výbor Júri sa venuje a vypracoval vlastnú správu. Ja si myslím, že sektorálna legislatíva v rôznych sektoroch mohla vytvoriť eh, podobnú zlátaninu prostredia v rôznych oblastiach znamovania, tak ako to existuje už teraz v slovenských štátoch, takže potrebujeme horizontálnu smernicu, ktorá zavedie spoločné minimálne štandardy v EÚ na ochranu oznamovateľov tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom. Potom bude môcť aj výbor prispieť e, k tejto téme, pokiaľ ide o túto špecifickú e, oblasť ochrany oznamovateľov. Ďakujem pekne. A teraz e, budem opäť konať ako predsedajúci a odovzdám slovo pani Dornano za skupinu ENF. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho prezentáciu. Súhlasím s vašim návrhom stanoviska, pretože oznamovateľia často odhalia zdravotné ekologické e, škandály veľkého rozsahu, napríklad e, ide o jedovaté látky, ťažké kovy a podobne. Často sa to obracia proti veľkým nadnárodným spoločnostiam a títo ľudia sú potom vystavení represiám. Takže ich odvážne kroky e, v prospech verejného záujmu by mali byť viac chránené. V preambulu 20 a v článkoch 1 a 5 o obchodnom tajomstve e, sa spomína zmienka o oznamovateľov v európskej legislatíve, ale táto smernica im nezabezpečuje dostatočnú ochranu. Takže je potrebné vytvoriť právne nástroje, ktoré ich budú chrániť lepšie. Chcela by som ešte e, doplniť váš návrh určitými pozmeňovacími návrhmi. Chcem e, posilniť anonymitu oznamovateľov, aby títo potom neboli um, perzekvovaní. Tiež treba zabezpečiť do najväčšej možnej miery dôvernosť e, uh, v obchádzanie s týmito oznámeniami. Mohla by sa tam napríklad definovať povinnosť príjemcov oznámenia v tomto zmysle. E, a tiež treba venovať pozornosť ochrane oznamovateľov, ktorí pochádzajú z agentúry Európskej únie. Tí napríklad niekoľkokrát oznámili strety záujmov, ktoré sa e, týkali EFSA. A tiež je dôležité vylúčiť z rozsahu smernice niektoré doverné informácie, ktoré sa týkajú ochrany životne dôležitých záujmov štátu. E, Napríklad občania nemajú byť povzbudzovaní e, šíriť takýto typ informácií, pretože to by nezodpovedalo verejnému záujmu. Ďakujem. Teraz by som chcel dovzdať e, slovo zástupcovi komisie, pán Visulovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás informovať o aktuálnom stave. Ako viete, my túto diskusiu sledujeme v línii s opracovým programom na rok 2017 komisie práve hodnotí potrebu Eh, ďalších krokov na úrovni EÚ, či už na úrovni politík, alebo sektoriálnych, či eh, horizontálnych eh, legislatívnych krokov za účelom posilnenia ochrany oznamovateľov. Samozrejme, pritom plne rešpektujeme princíp subsidiarity. Zahájili sme preto verejnú konzultáciu v marci. Tá sa ukončila 29. mája. Vyslúžila si značnú pozornosť. Ešte stále e, prebieha štúdia, e, zbierajú sa empirické štúdie o pravidlách ochrany oznamovateľov pri detekcii e, nesprávnych postupov. Na základe toho chceme prijať naozaj kvalifikované rozhodnutie o tom, čo je potrebné urobiť na úrovni EÚ. Očakávame, že v júli 2017 už budeme mať dispozícii výsledky verejných konzultácií aj štúdie a z toho budú vychádzať naše ďalšie rozhodnutia. Ďakujem pekne. Rapporteur, Ďakujem a teraz sa vrátime späť k pánu spravodajcovi eh, Flanaganovi. Ďakujem všetkým za ich eh, in- input. E, neviem, či ste boli v kontakte s oznamovateľmi. E, vychádzam z toho, že áno, ale tých, s ktorými som bol v kontakte ja, povedali, že že e, naozaj ich, že boli teraz silne poškodení. Títo ľudia sú naozaj mentálne zneužívaní a toto treba e, ukončiť. Momentálne v Írsku, odkiaľ pochádzam, keby mi niekto e, e, povedal, že oznam, že chce e, byť oznamovateľom, ja by som mu musel už povedať, uh, uh, zničite svoj život, ohrozíte svoj život na základe toho, čo som zažil. U mňa uh, v kancelárii boli ľudia s neprestrelnými vestami, ktorí sa naozaj boja o svoj život a nikdy nebudú môcť opäť pracovať a podobne. Takže každý vie, o čo tu ide. Moju 11-ročnú e, dceru som e, zobral na parlamentný e, výbor svojho času, kde sa diskutovalo o finančnom terorizme. Nemali sme vtedy dispozícii babysitterku a moja 11-ročná dcera po vypočutí si toho, čo sa deje, veľmi dobre chápala, mm, ako sa veci majú. Otecko, ten človek nemôže pracovať v banke preto, pretože on by povedal pravdu, keby eh, ho niekde zamestnali a prišiel by na to, že sa tam eh, dejú chyby. A ja som im musel povedať, áno, máš pravdu. Takže ak eh, tomu rozumejú 11-ročné deti, mali by sme rozumieť tomu my. Takže je naozaj potrebné, aby sme začali konať. Toto sa týka špecificky oznamovateľov v oblasti e, zdravia a environmentálnej sféry, ale mal by, mal, komisia by sa mala zaoberať touto témou celkovo, pretože to má veľmi negatívny e, vplyv na kohokoľvek, kto bolo oznamovateľom, či ide o oblasť poľnohospodárstva, financií, či environmentálnu oblasť. Má to naozaj vplyv na zdravie. Ďakujem veľmi pekne za vašu ďalšiu podporu. Ďakujem. Lehotou na predkladanie pozmaňovacích návrhov je 16. jún 11 hodín. 11. júla budeme hlasovať vo výbore Envy na júri 28. septembra a na plene sa bude hlasovať v, e, na 2. oktobrovom e, pléne o tomto návrhu. Našim ďalším bodom na programe je výmena e, názorov o vykonávaní právnych predpisov v oblasti životného prostredia, akčný zmenca o vtáctve, biotopoch. E, našim cieľom je e, vypočuť si pána Umberta Rosu z DG Environment a potom tých e, poslancov, ktorí sformulovali otázky v rámci tohto postupu. A potom e, tí, ktorí sú prítomní a budú sa chcieť vyjadriť, dostanú tiež slovo. Takže najprv ale má slovo komisia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto e, príležitosť prezentovať vám tento akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo. E, budem používať prezentáciu, ale e, chcem, e, aby ste sa pozreli aj na verejne známy, zverejnený akčný plán, ktorý obsahuje mnoho zaujímavých podrobností takisto. Začnem ale teraz s cieľmi. Viete, že to e, vychádza z posúdenia e, stavu e, smernice o prírode. Vyvstalo z toho, že tu bude potrebná určitá podpora v určitých oblastiach na e, zlepšenie, na, na podporu zdravých ekosystémov a e, prinosy pre ľudí, prírodu a e, hospodárstvo. S týmito smerami sme sa snažili aj dosiahnuť ciele EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a takisto zlepšiť súlad smernice s environmentálnymi cieľmi. Pokiaľ ide o prístup akčného plánu, tento je štrukturovaný okolo troch prioritných oblastí, ktoré zodpovedajú kľúčovým výzvam, ktoré inden, e, sa identifikovali v tej e, kontrole e, stavu. E, týka sa to zlepšenia e, vedenia vedomostí, a zabezpečenie lepšej koherentnosti so socioekonomickými cieľmi. Ďalšou oblasťou je posilňovať e, politické, e, e, politickú angažovanosť a súlad. Ďalšou oblasťou je posilňovanie investícií do Natury 2000 a zlepšovanie synergií s nástromy financovania EÚ a ďalej e, tu ide o lepšie, e, lepšiu komunikáciu, zainteresovanie občanov, e, zainteresovaných strán a komunít. Máme tu sformulných 15 krokov, 15 akcií. Ich detaily sú popísané v pracovnom dokumente. Časový rámec je 2017 až 2019. Eh, spomeniem to ešte, keď mi odpovedáte na eh, otázky. Takže eh, tu nemôžeme prebiehať diskusie, či, či už ide o budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo viadočný finančný rámec. Kľúčovými hráčmi sú tu členské štáty, komisia, takisto aj výbor regionov, ale aj Európska investičná banka environmentálna agentúra a e, iní hráči. Vo všeobecnosti nechcem vám tu teraz ocitovať jednotlivé akcie, ale chcem nasledovať tieto e, priesvitky. E, dostali sme určité otázky týkajúce sa jednotlivých akcií. E, Takže v jednotke vidíte, že tu máme e, body A a B. Niektoré otázky e, boli samozrejme k bodu 1a e, či zlepšíme usmernenia, pokiaľ ide o ochranu jednotlivých druhov a čo myslíme flexibilitou, otázka teda pána Lensa. E, tiež e, sa chcem venovať určitým prísne chráneným oblastiam, e, čo vedie ku konfliktom s určitými, konf, určitými aktivitami. A potom tu bola aj otázka k článku 6.1. Na začiatok E, čo máme na mysli teraz týmto usmerneniami. E, v prvom rade závery e, z tej kontroly boli, že smernice ostanú nezmenené, že teda nebude meniť ani znenie smernice, ani prílohy. Takže pokiaľ ide o aktu, aktualizáciu, tá má sa udiať v úzkej spolupráci s zainteresovanými stranami a členskými štátmi, aby sa objasnili e, určité otázky týkajúce sa mechanizmu flexibility, ktorý existuje v aktuálnom rámci. Alebo napríklad aj pokryť o články 12, 16 o, o, ohľadne pravidel ochrany jednotlivých e, druhov. Nemôžem teraz predbiehať, e, čo budú obsahovať tieto usmernenia. Budú revidované, aktualizované v roku 2018. Budú vychádzať z existujúcich usmernení samozrejme a zohľadňa určité otázky, ktoré sa nadniesli počas kontroly fungovania e, sa Napríklad ustanovenia týkajúce sa výnimok v článku 16 určite e, táto aktualizácia pokrie, bude sa tam ďalej vysvetľovať, aké možnosti flexibility v aktuálnom rámci sú. A zámerom je e, diskutovať do hĺbke o tomto s orgánmi členských štátov, s zainteresovanými stranami, aby sme veci objasnili, takisto aj z eh, právneho pohľadu. Tiež by som eh, chcel eh, spomínuť smernicu o habitate a vtáctve, pokrýva viac než 1500 druhov a veľmi málo z nich vyvstávajú ako problematické pokrytie ľudskú činnosť ale aj e, pokiaľ ide o tieto najproblematickejšie a prísne chránené druhy, tu je flexibilita v smernice v e, režime výnimok, ktorá umožňuje e, zosúladenie viacerých potrieb. A treba to objasniť vo usmerneniach. A celkovo, ak akčný plán je úspešný pri zrýchlovaní dosahovania E, dobrého e, postavenia ochrany. Toto e, samotné posunie tento mechanizmus flexibility. A teraz k tej otázke kontraktuálnych alebo štatutárnych opatrení. V prvom rade samozrejme na členských štátoch, aby tie potrebné opatrenia sformulovali Eh, oni takisto sa rozhodnú, ako, eh, či ich inkorporujú do iných plánov, alebo či vytvoria na to osobitné plány. A v tomto kontexte členské eh, štáty sa si vyberú teda ten najvhodnejší spôsob. My neprivilegujeme je, tie, ktoré riešenia. Všetko to závisí od postavenia ochrany a dôležitý výsledok, nie cesta, ako sa tam členské štáty dopracujú. A teraz ak akcie 1b, integrovanie e, služieb e, ekosystémov do rozhodovania. A bola tu otázka, ako má komisia podporovať členské štáty, aby e, zohľadňovali prírodný kapitál, aby sa zvyšovalo povedomie, povedomie zainteresovaných strán a aby sa mobilizovali členské štáty, aby mapovali ekosystému, ekosystémy. Cieľom je tu Eh, vychádzať z viacerých eh, dobrých príkladov, ktoré momentálne eh, existujú, z toho, čo sme sa z nich naučili, aby sa tieto vedomosti rozšírili do všetkých členských štátov. Takže mm, týka sa to aj financovania, napríklad z štatistických grantov Eurostatu, alebo chceme aj podporovať teda výmenu e, skúseností. A takýmto spôsobom e, vlastne podporujeme realizáciu toho bodu 1b, čo e, teda vlastne je cieľ, ktorý prebieha. Chceme samozrejme zainteresovať členské štáty aby sme e, zabezpečili, aby všetkým boli dobre známe tie e, príklady správnej praxe, ktoré momentálne existujú. Teraz by som už prešiel k akcii 2. E ďalšie vysvetlenie podporného mechanizmu pre členské štáty, ako to žiadal pán Linc Eh, uznávame, že eh, tu môže byť podpora, teda potreba zvýšenej eh, podpory príslušných orgánov, napríklad, aby sme podporovali inteligentné aplikácie postupu povolovania. Máme tu napríklad teraz cieľené mandáty v niektorej oblasti, Ehm, týka sa to rôznych e, otázok, napríklad dĺžky právnych e, postupov, e, najlepších postupov, zainteresovanie jednotlivých aktérov. V rôznych oblastiach teda vidíme rôzne potreby podpory. Napríklad fakt, ktorý sa zaoberá podporou členných štátov pri novovytvorených mechanizmoch Eh, na eh, teda eh, úrovni medzi, medzi, medzi jednotlivými členskými štátami. Tu chceme podporiť vymieňanie si skúseností a zvyšovanie povedomia o najlepších postupoch. A potom, pokiaľ ide o zvyšovanie dodržiavania. Eh, sú tu určité otázky sú súvisiace s eh, akciou číslo 4, špecificky pokiaľ ide o ochranné opatrenia týkajúce sa morského eh, prostredia. Pani Garcia sformulovala túto otázku. Je tu viacero opatrení v akčnom pláne, ktoré prispievajú k tomuto cieľu. Niektoré vychádzajú aj z iných akcií, napríklad zjednodušovať rozvoj e, rybolovných e, opatrení, tak aby sa splňali smernice e, teda týkajúce sa ochrany habitatu aj jednotlivých druhov zvierat. Snažíme sa tu o efektívne fungovanie princípu regionalizácie aj efektívneho fungovania e, opatrení týkajúce sa rybolovu. Takisto sú tu akcie, ktoré majú zjednodušovať e, e, rozvíjanie opatrení e, ochrany e, zo strany e, teda regionálnych organizácií pre rybolov. A potom, pokiaľ ide o kofinancovanie e, plánov e, riadenia, tu zazneli otázky. E, dôležité sú tu opäť výmeny najlepších postupov, najlepších skúseností aj v prípade e, morského prostredia. Bilaterálne stretnutia, ktoré sme mali s členskými štátmi a zainteresovanými stranami tiež sa môžu e, venovať e, moriam. A potom pokiaľ ide o vývoj metodiky a kritérií, tieto sú tiež veľmi dôležité v plnej kooperácii s príslušnými dohovormi. Toto všetko prispieje e, k e, ochrane morského prostredia, ktoré je chránené v rámci Natúry 2000 a potom k tomu, ako podporovať cezhraničné e, dodržiavanie. Je viacero prvkov v týchto akciách, ktoré k tomu môžu prispieť. Napríklad akcia 6, kde sa hovorí o geografickej úrovni E, takýmto spôsobom je tiež možné podporovať cezhraničné dodržiavanie, ale samozrejme chcem pripomenúť, že zodpovednosť e, v oblasti dodržiavania naozaj spočíva na strane členských štátov, aj pokiaľ ide o e, tú cezhraničnú zložku. My toto môžeme len stimulovať. A pok- pokiaľ ide o e, dôležité otázky týkajúce sa akcie 7, veľké e, e, e mesožravce, či e, koexistencia je možná. Otázka pána Dorfmana, či pani Briano e, týkajúca sa ďalšieho objasňovania v rámci koordinačnej skupiny. Začnem teda tými veľkými mesožravými zvieratami. Je to naozaj veľmi aktuálna téma. Nehovorme ani tak, ani o tom, aby sa e, zvýšil počet týchto mesožravcov a tak vlk ako aj medveď e, e, sú druhy, ktoré sú chránené a musíme zabezpečiť ich dostatočné chránenie v ich biotopoch a ich prirodzené šírenia. Samozrejme, musíme ale uľahčiť aj život tým ľuďom, ktorí vyvíjajú určité činnosti a aktivity a ktorí zdieľajú ekosystém s týmito mesožravcami a zohrávajú určitú úlohu, ale keď sú to desiatky či e, stovky rokov, čo tieto zvieratá sú mimo určitých oblastí, tak e, ľudia e, zabudli alebo už si, nie sú zvyknutí spolu nažívať s týmito živočíšnymi druhmi. E, platí to predovšetkým v prípade vlka, ktorý sa rozširuje a vrátil sa do zón, e, z ktorých sa stratil veľmi dávno. A to je určitá ťažkosť, ktorú máme pri aplikácii všeobecného systému integrácie, tak snažíme sa podporiť akékoľvek opatrenie, ktoré by zabránilo, znížilo alebo ktoré by nejakým spôsobom eh, chceme podporovať taký, také opatrenie, ktoré podporuje nejakým spôsobom manažment eh, výskytu týchto druhov oblastí. Sú rôzne programy vidieckého rozvoja, ko- koexistencie a redukcie e, nebezpečenstiev alebo škôd a tieto opatrenia môžu znamenať odškodnenia, spôsobené veľkými mesožravcami. Existujú rôzne národné programy, napríklad e, elektrické oplotenie, použitie stražných psov alebo ďalšie opatrenia technickej podpory, samozrejme rôzne informačné kampane, e, týmy rýchleho zásahu, aby sa čelilo tým najproblematickejším jedincom e, medveďov, alebo ktorí majú e, nebezpečné správanie e, k ľuďom. Takže tam, kde neexistujú uspokojivé opatrenia, tak sa povolujú aj výnimky, ktoré povolujú odchyt a odstrel určitých nebezpečných jedincov, samozrejme, za podmienok, ktoré sú zadefinované v členských štátoch. Máme veľa príkladov úspešného spolunažívania v Európe veľkých mesožravcov s ľuďmi a tiež máme plán spolunážívania veľkých mesožravcov a, a ľudskej populácie. A teraz by som prešiel na koordinačnú skupinu. Vytvorila sa na veľmi špecifický projekt Eurosap. Je to špecifická časť prípravného programu. Je tam približne 5 členov Bernského protokolu, e, protokolu pre stiahovavé vtáky, Bernlife a tak ďalej, polovnícke únie. E, zabezpečíme teda účasť zainteresovaných v tomto procese a pripravujeme praktické detaily, ako bude fungovať koordinačný mechanizmus. Spolupracujeme s organizátormi projektu, má konzultačné funkcie tento projekt. A rozhodne, ktoré e, druhy, živočišné druhy budú vyžadovať takéto privilegované postupy. Priorita C, investície. Sú tam určité všeobecné otázky súvisiace s investíciami tak ako sa spýtal pán Florenca alebo pani Kalembach o tých takých slabších miestach našich akčných plánov. Hovorí sa tiež o odškodneniach pre majiteľov pozemkov, na, to je otázka pani Cabeson Ruiz, otázka na prepojenia s inými fondami, a budúcich finančných potrieb, ako sa spýtal pán Demesmaker. A kontrola využívania nových fondov, to bola tiež otázka pána Demesmakera. Ako som už úvodom povedal, plán má krátkodobo posilniť aplikáciu smernica, smerníc v roku 2017 až 2020 v rámci súčasného VFR a s legislatívou, ktorá je platná. Preto sme si mysleli, že by sme nemali ísť do ďalšieho, do budúceho finančného rámca, ani nehovoriť o budúcich reformách, ako je reforma SPP, to necháme na do budúcnosti. Sme si vedomi toho, že nie je veľa financií a to súvisí aj s neúčinným využívaním existujúcich financií. To je jedna z ťažkostí, ktorú máme. A v období 2017-19 akcie 9 a 11 alebo 10 o koheznej politike a 11 pre Európsky fond pre morské prostredie a rybolov. To nám umožní financovať akcie na lepšie využívanie financí a tiež financovať projekty a programy, ktoré sú zamerané na ciele. Navrhujeme tiež vylepšiť viacročné plánovanie členských štátov pre Natura 2000 v rámci týchto prioritných akčných rámcov. Vďaka aktualizácii, ktorú zrealizujeme v tých budúcich troch rokoch, budeme vedieť oveľa lepšie, aké sú potreby členských štátov do budúceho VFR. Už v súčasnosti sú možné odškodnenia pre postihnutých farmárov v rámci SPP. V akcii 9 komisia podnecuje, aby sa plne využili finančné zdroje, ktoré sú naplánované pre oblasti Natura 2000. A chceli by sme pochopiť, prečo sa táto možnosť dostatočne nevyužíva. Farmári nám hovoria, že odškodnenia nie sú postačujúce. A otázka je, prečo sa tieto odškodnenia viacej nevyužíva v členských štátoch. Pokiaľ ide o vyhľadávanie zdrojov pre biodiverzitu dvor auditorov nám dal odporúčanie, aby sme zadefinovali prierezové kritériá alebo ukazovatele pre budúce finančné obdobie. Snažíme sa vylepšiť súčasné ukazovatele a vytvoriť nové, ak je to potrebné. Bez toho, že by sme zbytočne predbiehali výsledky analýzy a predpovedi budúceho VFR. Pokiaľ ide o priority Akcia 8. Pani Garcia sa nás pýtala, ako by sme mohli dohliadať na to, aby existovala synergia medzi jednotlivými fondami a sektormi. A pán Mezmaker sa tiež pýtal, či budeme aplikovať viacej kritérií pre e, nástroj financovania Natura 2000 počnúť súkromným sektorom to, čo sme skonštatovali, a bolo to zachytené aj v akčnom pláne, existujú veľmi užitočné akcie na podporu e, ochrany pôdy. To je niečo, čo sa už v Európe robí, ale aj inde, napríklad v USA. Ide o stimulácie investícií do ochrany pôdy a podporujú sa pilotné projekty, ktoré podnecujú produkčné skupiny farmárov a tak ďalej, aby sa vybrali touto cestou. A takto si myslíme, že sa lepšie využijú synergie s inými fondami. Napríklad pre finančný nástroj Kapitál Natura existuje nástroj na väčšiu podporu a využívania financií klimatickom pláne a tak ďalej, tak ako sa o tom uvažuje v nariadení a spolupráca medzi EIB, komisiou a tak ďalej. Žiadame vždy od EIB, aby vyhodnotila príspevky, ktoré takýto projekt môže mať komisia vyhodnocuje projekt, či je priateľný, realizovateľný a tak ďalej. A investori, ktorí dostávajú financie, to musia robiť dohľad a musia informovať o dopade všetkých ukazovateľov a, a musia tiež preukázať, akým spôsobom ich akcia alebo projekt bude mať dopad napríklad na biodiverzitu. Pokiaľ ide o SPP, otázka bola, ako zmie, mienime zamerať alebo znížiť negatívny dopad SPP na biodiverzitu alebo ako vytvoriť synergie medzi SPP. Ďalšia, pregunta, e, ďalšia otázka, či akčný pán bol dostatočne ambiciozný, pýtal sa pán Gerbrandy. Pokiaľ ide o dopadovú analýzu SPP na biodiverzitu, to je využívanie finančných zdrojov pre biodiverzitu v Natura 2000 a aj využívanie financií a zdrojov, aby užívateľia ich využívali lepšie a to všetko sa robí rôznym spôsobom. Sú to aj otázky kompenzácie a je to súčasťou štúdie, ktorá sa spustí v roku 2018 a pre nás je dôležité, aby sme posúdili adekvátnosť prostriedkov, ktoré sme vyčlenili pre súčasné obdobie a ich využívania výsledky, ktoré boli dosiahnuté k tým kompenzáciám. Dôvod, prečo to konkrétne špecifikujem a prečo o tom hovorím, tak to je ten, že opatrenia na kompenzáciu sa plne využívajú a, a nie sú teda plne využívané. Dochádza k istému napätiu a teda je tu priestor pre väčšie, lepšie využívanie a tým by to napätie sa znížilo. Členské štáty by mali tiež vyhodnotiť existujúce alokácie a poľnohospodárske a iné orgány by mali zdieľať relevantné informácie z tejto oblasti s farmármi a mali by školiť farmárov v rámci príslušných programov. Ďalšia dôležitá vec SPP sa týka stáleho poklesu rozmanitosti druhov a biotopov. Situáciu je potrebné vylepšiť, ale je tam nedostatok vo financovaní a my v komisii by sme radi upozornili na to, že návrh komisie zakázať pesticídy v oblastiach ekologického záujmu, tak to sa zvrátilo pri nedávnom hlasovaní a ja dúfam, tento návrh e, dostane na e, vašu podporu aby sa pesticídy nepoužívali v oblastiach ekologického záujmu, tak by to situáciu čiastočne vyriešilo. Otázka 11. Rybárske organizácie zdroje pre udržateľný rybolov a eventuálny prínos ekoturizmu či sú to všetko opatrenia, o ktorých je možné uvažovať v oblasti rybolovu. Rokovali sme s jednotlivými subjektami a v chránených morských oblastiach je to veľmi dôležité v rámci rybolovných opatrení pre spoločnú rybolovnú politiku v rámci programu Marina 2000. v tomto programe nie je možné alokovať viacej prostriedkov na udržateľný rybolov, ale je možné efektívne využívať finančné prostriedky určené na morskú biodiverzitu. Ekoturistika, udržateľný rybolov, to sú povinnosti vzhľadom na významné ekologické služby v morských chránených oblastiach. Akcia 12. To je ďalšia otázka od pána Demesmakera nárast konektivity a greening infraštruktúr v rámci programu. Jedna akcia má za cieľ vytvoriť kritériá pre celoeurópsku zelenú infraštruktúru. tom by možno budúce, budúci VFR mohol prebrať v tých programoch, ale pokiaľ ide o zlepšenie existujúcich pravidel, členské štáty môžu poskytovať viacej prostriedkov na zelenú infraštruktúru, takže vieme, že je to možné riešiť e, prostredníctvom existujúcich programov a záverečné priority. E, v prípade záväzkov Pani Briano položila jednu všeobecnú otázku, ako môžu europoslanci prispieť k šíreniu navrhovaných akcií a k uskutočňovaniu cieľov. To je veľmi dobrá otázka v tom zmysle, že akčný plán je pre všetkých, pre všetkých európskych občanov vrátane poslancov a je možné zohrať významnú úlohu pri šírení informácií, pri hľadaní riešení výmeny osvedčených praktík, hlavne v potrebe zapojenia ďalších subjektov, hlavne užívateľov a majiteľov pôdy. Máme brožúrku o aukčnom pláne Natura vo všetkých jazykoch a myslíme si, že by bolo možné ich využiť, aby ste o nich mohli rokovať vo vašich volebných obvodoch, aby sa to propagovalo v členských štátoch a komisia uvíta zapojenie europoslancov. Nezabúdajte na tie akcie, ktoré prinášajú pozitívnu hodnotu pre diskusie o budúcom VFR, kde môžete zohrať, zohrať naozaj významnú úlohu. Otázka 13, špecificky je to otázka pani Briano. Ako lepšie zapojiť výbor regionov jeho stanoviská sa zapracovávajú. Spolupráca medzi komisiou a výborom regionov môžem vás ubezpečiť, že akčný plán berie do úvahy aj stanoviska výboru regionov. Samotný výbor regionov sa zapojil do prípravy a vývoja dokumentov a keď sa pozriete na akcie 1, 6, 13, 14, O tom nerozhoduje komisia ani nekomentuje alokovanie a my sme presvedčení, že výbor regionov je plne zapojený a angažovaný. Spoločná technická platforma pre spoluprácu v oblasti životného prostredia Tam prebehnú workshopy, semináre, konferencie na propagáciu miestnych samozpráv a na využívanie inteligentných postupov. V rámci 7. programu je platforma, na vytvor, ktorá je vytvorená výborom regionov a komisiou, aby sa uľahčil dialog a aby sa uľahčila neformálna komunikácia na miestnej úrovni. Takže to môže aj sa bude aplikovať. E, na tie smernice o prírode a potom otázka Briano e, k tej akcii 14. E, je to tiež pokryté touto akciou a ako sa môžu občania hlásiť k Európskemu roku 2018. To bude rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo je hmotné aj nehmotné, je to súčasť akcie 14 a pokiaľ ide o nehmotné kultúrne aktíva, mali by sme sa sústrediť na možnosť synergii dvoch aspektov dedičstva. Zapojenie do Európskeho roka bude súčasťou nadchádzajúceho rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady Národní koordinátori sa budú menovať členskými štátmi a budú ten rok pripravovať. Bude tam celá séria európskych finančných programov, ktoré budú zamerané na toto. A posledný slajn, to sú budúce kroky. Máme ambiciózny pracovný program, je doň zapojených veľa subjektov, je to 1,5 ročný program, veľa z tých akcií už prebehla, napríklad vyhlásenie dňa Natura 2000, to bolo 15. mája, konferencia zo 6. júna, ktorú sme zorganizovali s výborom regionov a s malským predsedníctvom. Podpredseda Timmermans v záveroch zdôraznil angažovanosť komisie v tejto oblasti a potom závery rady. Ale potom sú tu ešte všeobecné otázky akčnému plánku, ak plánu. Ak eh, to dovolí čas, tak by som na to odpovedal. Pán Pot, prečo nedávame väčší dôraz na niektoré dôvody poklesu diverzity do, v časti doprava, plnospárstva a tak ďalej. Skôr než jednotlivým odvetviam sme sa tých pokynov snažili zabezpečiť to, ako zapojiť biodiverzitu do všetkých jednotlivých oblastí, ako je doprava, plnohospodárstvo a tak ďalej. Niekoľko otázok sa týkalo polenizácia iniciatív pán podseď Demesmeker a ďalší. Komisia si je vedomá toho, že polenizátory opelovači sú veľmi dôležití pre poľnohospodárstvo a aj hospodárstvo ako také. Zaznamenali sme pokles opeľovania. Niektoré druhy opeľovačov, nielen včely, ale aj iný druh hmyzu, e, sú to aj chorobáky, aj vtáctvo, tak tí sú zahrnutí v týchto textoch, ale je nám jasné, že je to širší problém, než, je to, než ochrana týchto konkrétnych druhov. Je to aj otázka poľnohospodárstva a tak ďalej. Takže komisia sa ešte polenizáciou bude zaoberať tom zodpovednom rámci. Otázky, prečo iniciatíva o transeurópskych sieťach. Tento plán e, obsahuje špecifické akcie na podporu zelených infraštruktúr, aby došlo k obnove prírody a podobne. Nechceli sme predbiehať žiadne aspekty budúceho VFR a máme tieto kritéria, ktoré by sa v budúcnosti mohli do nového VVR zapracovať. Ak sa príjme transeurópsky systém zelenej infraštruktúry, teraz, teraz analizujeme, skúšame, ako by sme takéto infraštruktúry zvážili. No a bude tu ďalšie otázky pána Demesmakera, pána Gerbrandyho o akčnom pláne. Akčný plán e, v každom prípade chce prispieť výrazne k dosahovaní, dosahovaniu cieľov biodiverzity, ale musím ešte povedať, že samotný akčný plán nedokáže dosiahnuť všetky ciele, pretože e, treba príjmať opatrenia, aktivity, nad rámec samotnej smernice. Eh, pozrieme sa, eh, keď sa pozrieme len na niektoré ciele, takže nie je to, je to len príspevok, ale nie všeliek. Ďalej tu zaznela jedna otázka, či budeme mať dostatočnú politickú vôľu na dosiahnutie cieľov biodiverzity, eh, či bude tomu prikladaná vyššia priorita. Tento akčný plán, ako som povedal, majú 15 konkrétnych opatrení, väčšina má byť spustená v roku 2017 a to by dosiahnuté do, do roku 2018. No a chceme rýchly postup implementácie a vidíme, že tento akčný plán smernica vytvárajú dobrý základ pre politiku biodiverzity. Čiže môže to podporiť politickú vôľu a podporu zohľadíme tento akčný plán, to nie je produkt DG Environment. To projekt eh, pod predsedu Timmermansa, Katajnensa, Katajnena a viacerých služieb komisie. Takže my nepochybujeme o tom, no, slovo nášho podpredsedu na eh, poslednej konferencii o akčnom pláne, že komisia ochotná postupovať a dúfame, že členské štáty na tom takisto. Čiže všim plán zohľadní špecifika každého členského štátu. Tu bola otázka pána Gebrandyho. A ako komisia podporíte akčný plán v členských štátoch. No, čo sa týka špecifik, to, to budeme riešiť samozrejme. Preto sa vedú bilaterálne dialógy, preto je tu zapojený aj výbor regiónov, aby boli zapojené lokálne národné špecifika. No a o zapojení záväzkov členských štátov, aktérov, no, no to, tie príspevky robili členské štáty a aktéry a vidíme, že akčný plán dobre rieši tieto otázky, ktoré boli reflektované, takže nevidíme dôvod, prečo tento konsenzus eh, minimálne rieši niektoré veci, nebol podporený, No a my sme identifikovali dve otázky, ktoré sa netýkali žiadnych špecifických eh, opatrení. Rýchlo na ne zodpoviem. Jedna bola otázka pána Gerbrandyho o otázke chráneného lesa Bielovieža v Polsku. Eh, Žiadala nás, či môžeme podať aktuálne informácie o výrobe, ktorý sa deje. No a ja môžem povedať, že polské orgány eh, zaslali odpoveď a stanovisko týka výrobu v tomto lete, v tomto lese polské orgány odmietli obvinenia komisie porušení článku 6163 a 12 smernice Habitata a článku 5 smernice o biodiverzite. No a my si myslíme, že orgány nechcú zastaviť v tejto oblasti a vo svetle tohto, e, keď komisia úplne zanalizuje odpoveď, tak budeme zaoberať ďalšími krokmi. Ako viete, teraz sme vo fáze je možným posunutím na súd. A ďalšia otázka pána Hojtemu. Členské štáty určia citlivé trávnaté plochy. A otázka, či môžu byť e, odznačené. Áno, samozrejme ale len v špecifických prípadoch. Napríklad, ak environmentálne benefity týchto krajín, napríklad sekvestrácia, by sa mohli riešiť inak. No a vysvetlené usvetlení o postupoch greeningu v CSPP. SPP. Ja by som chcel povedať, že my ako komisia a dúfame, že bude dezignovaných viac trávnatých ploch. Myslíme, že všetky v rámci Natura 2000 by mali byť označené za trvalé citlivé trávnaté plochy. Je tu jedna podkapitola akčného plánu, ktorá je zameraná na určenie citlivých trávnatých ploch. Ďakujem pekne za pozornosť. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na väčšinu otázok. Ďakujem veľmi pekne za túto vyčerpávajúcu prezentáciu ktorá bola potrebná, keďže ste dostali 45 otázok od členov výboru pre životné prostredie. Ja dúfam, že naši kolegovia dostali pôjde na otázky, ale aj tak otvárame. Ja dostanú teraz slovo, aby mohli mm, položiť nejaké doplňujúce otázky. Pán Florence, pán Dorfman, Pani Kadenbach. značne, či, chce, či chcete položiť otázku. Pán Demesmaker určite na druhom kole môžu dostať slovo poslanci, ktorí pôvodne nepoložili otázky komisii. Že pán Florenca, ale ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne komisii, myslím, že ste si dali záležať snažíte sa odpovedať má mať pozitív vplyv na vývoj v Európe. Ďakujem veľmi pekne, viem, že to je veľmi náročné. Mám jeden problém. Ja som na konci reťace, ja som no, polnohospodár, ktorý to musí všetko znášať, pozitívne alebo negatívne. No a ja sa nechcem sťažovať, ale je tu pár zásadných vecí, ktoré vyvolávajú veľké obavy, napríklad pojem bezpečného stavu zachovania je veľmi moderné poukazov teraz na vlky. Nebudem robiť, ale budem hovoriť o kormoránoch, ktorí sme 10 rokov definovaní bezpečného udržania u nás v Rakúsku a iných krajinách. To bola čistá katastrofa. Úrad A povedal, že zachovania je veľmi dobrý. rybári alebo polovníci, o rybárov išlo, ale môžu zasiahnuť. No a potom nejaké združenie povedal nie, ehm, vrátime sa na súd a trvalo ďalšie 3 roky, kým súd vyniesol rozsudok. Takže bezpečné, tá definícia musí byť presnejšia pre všetky strany pre všetky strany, ja nehovorím za jednu stranu. Jednu vec, eh, jedna vec je ale eh, nemožná, aby my Bruseli sme spolu zodpovedali za to, že stovky rybárov prichádzajú o svoje živobytie, že kormorány zjedia všetky ryby. No a keď sa na to pozerám, tak eh, s nimi ako elegantne to robia a ako rýchlo dokážu nejaký rybník vyprázdniť. A to isté platí aj pre definíciu vlkov, keď je to s tým bezpečným stav na, zach- na zachovanie. Vláda vo Švédsku predložila dobrý návrh, povedala, že takýto je ten daný stav komisia. Potom nejak zvláštne povie, že nie, všetko robíme odznova. Boli tam spory medzi vládami Európskou komisiou. No a výsledok je potom taký, že vlky v švédskych oblastiach, kde žijú, soby ich lovia no a rozoženú ich a ich majiteľe potom už nikdy nedokážu a, dať zase dokopy e, svoje stáda. Takže ja by som chcel požiadať, aby ste s tým niečo robili, pretože si myslím, že je to nevyhnutné, aby sme jasne vedeli, že toto je bezpečný stav na zachovanie, ktorý potom hovoria, že treba ešte započítať európskych vlkov, ďalšie hovoria, že nie, pretože populácia je veľmi nízka, takže je tam skutočne veľmi veľa medzier a nedostatkov, ktoré treba zohľadniť. Pre mňa je dôležité, aby polnohospodári boli zúčastnení, to boli všetko, čo povedia. Musia sa zúčastňovať, v niektorých krajinách je to celkom dobré. U nás to nebolo až také hrozné, môžem sa stiažovať, ale otázky odškodenia musím povedať tým, ukážem prilokať žiadneho mm, chovateľa, pretože E, tie zvieratá, ktoré staráte, sú oveľa drahšie ako nejaká, nejaké tie finančné čiastky na odškodenie. No a teraz to najdôležitejšie. No a dámy a páni z komisie, vy ste dnes ani raz nehovorili o tom, že polnohospodári musia mať ešte aj príjem, z ktorého vyžijú. Takže to, čo vy navrhujete, všeobecne kritizuje. Už potrebné je, aby na konci mal polnohospodár aj nejaký príjem. A ja musím povedať, že tri roky po sebe bolo mlieko lacnejšie ako minerálka. Ako môžu polnohospodári vnávať nejaké programy? To sa jednoducho nedá. Takže sa hovorí o programoch, ja nechcem nejaká torpedovať, tak nesmieme zabúdať na to, že politika nezmyselná. Tam treba začať. Ja som na vašej strane. Ďakujem pekne, pán Florenca. Ďalším rečníkom je pán Dorfman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nadvržím na to, čo povedal kolega Florenc. Mám pocit, Na papieri sa síce hovorí o flexibilite, čo sa týka odnotenia ochrany druhov, ale v praxi to tak nie je. Karl Heinz Florence hovoril o niektorých druhoch kormorány, niektoré druhy rýb alebo vlky. No a skutočne sú, to sú živočíšne druhy, ktoré v mnohých častiach Európy sú alebo boli ohrozené vymretím. Európska únia veľa vecí zlepšila, ale ešte trochu pre, prehňala. No a treba mať flexibilitu v legislatíve a povedať, že áno, teraz ten potrebný stav bol dosiahnutý a musí tu byť flexibilita. Papier je, ale keď sa pozrieme na to, koľko živočíšnych druhov ostatných rokov No a tým sa dostávam k vlkom a poznám odpoveď. Komisia už teraz sa pred dvoma rokmi sa uskutočnilo rokovanie na výbore regiónov a neustále počúvame tie isté slova od komisie, že možno by tu bolo kohabitácia e, medzi polnohospodármi, chovateľmi a vlkom to bolo celkom pekné, ale ja by som chcel povedať, že to spolužitie je rovnako príjemné ako spolužitie ľudia potkanov v meste. Je to tiež možné, ale ťažké. No a v, ne- v Nemecku sú príklady, eh, keď sa nezasiedne proti vlkovi a ten zásah v mnohých krajinách nie je možný, a eh, tak za tri roky populácia vlkov sa zdvojnásobí. A prirodzená rovnováha bude nastane vtedy, keď ovce a kozy budú už zožrané. No a ja teraz hovorím za našu krajinu, kde sa chovajú ovce a kozy vo veľkých výškach, e, sa nič nepestuje. A tam nie je spolužitie týchto dvoch možn- živočišných druhov možné. Treba sa rozhodnúť buď alebo. Na otázke, aké je už to pre biodiverzitu v Taliansku je viacero tisíc, tisíc vlkov a tretina až polovica je skrížená so, so psami. Takže to už nie je stredoeurópsky vlk, ale je to zmiešaná populácia. No to ešte o to komplikuje, že už nemá nič spoločné s ochranou vlka, pretože ak toto miešanie bude pokračovať ďalej, tak v Taliansku o pár rokov budeme mať už len takéto, takéto zmiešané eh, vlky. Vlky sa krížia s obsami veľmi jednoducho. A čo to teda prinesie? Treba sa zamyslieť nad tým, čo je užitočné, zmysluplné, rozumné a nájsť rovnováhu medzi nevyhnutnosťou a pre polnohospodárstvo, a príspevkom polnohospodárstva, biodiverzite a čo sa dá dosiahnuť tým, ak zavedieme vlka celko, plošne v celej Európe. Čo to prinesie pre diverzitu a ako to uškodí biodiverzite, pretože vysoko, ak sa vysokohorské prostredie a polnohospodárstvo horské stratí, tak bude to mať síce príspevok v tom, že bude viac vlkov, ale veľa iných druhov zmizne. Ďakujem pekne, pán Dorfman. A teraz pani Kádenbach. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať za prezentáciu a znovu odpovedať na naše otázky. Myslím, že tá štruktúra bola veľmi dobrá pochopiteľná, ale doplnenie mne je ľúto, že opelovače a druhy, ktoré opelujú e, rastliny, to nebolo úplne presne zodpovedané, možno by ste to mohli doplniť ešte. No a na to, čo hovorili predrečníci, ja nesúhlasím so všetkým. Ja som v Dolnom Rakúsku zodpovedal za ochranu životného prostredia. My sme tam zaoberali bobrom, a teraz sa tam zaoberáme vidrami, takže túto problematiku nemôžeme úplne prehliadnúť. Nie je to len otázka hospodárska, ale pre mňa je to tiež otázka akceptovateľnosti. Natúre 2000, no, takže samozrejme, či už tu polnohospodári alebo polovníci majú silnú lobby, a je silno zastúpená v médiách, na druhej strane máme ochranu životného prostredia. No. Čiže vzniká tu konflikt, situácii, ktorá je mi náročná a nemá vedeckú bázu. No a myslím, že jasnejšími rozhodnutiami, zdaniami ze strany komisie by sa to dalo zlepšiť, pretože teraz hlavne na por verejnosti sa hľadajú také polovičné riešenia, medzery alebo flexibilná interpretácia právnych možností. No a to je veľmi ťažké, keď hovoríš v jednom regiónu a tam sú výnimky, kde zase boli možnosti zasiahnuť. No a prečo to u nás nie je, ja sa pridávam k tomu, že skutočne pri zvážení tých rôznych záujmov musíme mať jasné vyjadrenia, ktoré sa treba, treba držať. Tak, aby to neumožňovalo tie nedostatky a rozdiely. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Demesmáker. Ďakujem. Chcem poďakovať aj ja komisii za jej vyčerpávajúcu prezentáciu odpovedí. Naozaj si e, vážim skutočnosť, že e, ste na naše otázky zodpovedali takto e, detailne. Očakávame veľmi veľa od tohto akčného plánu. Očakávame od neho lepšiu lepšie uzmernenia, aj e, pokiaľ ide o realizáciu priamo v teréne, ktorá sa musí zlepšiť. V tomto zmysle no, tu máme určite krok vpred. Dôležité je, aby sme pokračovali ďalej v našich e, cieľoch. Máme ich 20, tých cieľov, pokiaľ ide o biodiverzitu a komisia hovorí, že budeme potrebovať ďalšie, pretože tie aktuálne nepostačujú. A jedna vec mi nie je jasná. Ako e, to budete všetko podporovať? Aké máte projekty na obdobie po 2020? E, je to problematika, ktorá e, si vyžaduje dlhodobú stratégiu a my tu sme e, trošku obeťou e, fungovania tých e, finančných opatrení, ktoré fungujú e, na krátkodobej báze a to predstavuje handicap. Naša stratégia, naše dlhodobé kroky by mali byť lepšie e, pripravené. Ja v mojej správe o e, zelených infraštruktúrách e, som e, niektoré návrhy už spomenul. Návrhy tohto typu mi v tom, čo hovoríte, chýbajú. Opakujem, my sme trošku obeťou toho fungovania na krátkodobej báze, ale dôležité je lepšie sa pripraviť. Potrebujeme lepšie prepojenie, lepšiu infraštruktúru. A to isté platí pre problematiku, ktorú sme citovali eh, pred chvíľou. Je eh, potrebné to naozaj integrovanie zrealizovať. Potrebujeme koherentný prístup ehm, dlhodobejšieho charakteru. A dôležité je to, čo povedala pani e, Kaldenbach. Dobrý, ďakujem e, slovo Flanagan, ďakujem pekne. Myslím, že najdôležitejšou oblasťou, pokiaľ ide o smernicu o, o habitate a vtáctve, Najdôležitejšou oblasťou je komunikácia. Súhlasím s ochranou, je to veľmi dôležité, naša budúcnosť od toho závisí, ale ak to s ľuďmi nebudete konzultovať vopred, tak jednoducho riskujete, že to skončí nesprávne. V skutočnosti Sierska sú, že tu nedochádzalo ku konzultáciám a čo sa stalo bolo, že, že sme e, veľ, príliš rýchlo dezignovali oblasti, čo najrychlejšie, bez toho, aby sme sa zaoberali detailami, ktoré bolo treba e, zohľadniť. A viete si predstaviť situáciu, kedy e, e, sú dezignované vaše plochy, nenazve sa to správnym e, slovom a, a, a, tom, a tom menom, ktorý sa používal napríklad 600 e, rokov. E, ide tu aj o nesprávne názvy e, zvierat a ľudia potom potom keď ľuďom poviete, že už na nejakej ploche nemôžu niečo robiť, čo tam robili doteraz, tak určite by ich zaujímalo, z akých dôvodov a radi by vedeli naozaj, ako sa dané zviera správne volá. Toto sa stalo eh, eh, na mnohých miestach. V jednom eh, prípade Muž, e, ktorý sa poprvýkrát dozvedel o, o, o smernici, bolo, keď e, mu policajt povedal, že ak bude pokračovať e, vo svojej činnosti, bude zatknutý a že čeli trojročnému väzeniu a pokute pol milióna eur. To bolo poprvýkrát, čo sa od niečom dozvedel. No tak tu je zrejme, že je tu problém v komunikácii. No a E, nemôžem povedať, že by to bolo všetko chyba EÚ a Európskej komisie. Naša e, vláda sa to tak snažila otočiť, ale problémom bolo, že sme neboli konzultovaní. E, nebola to skutočná konzultácia, to, k čomu došlo a prosím, teda poučte sa z tohto prípadu. My nemáme miestne eh, regionálne eh, autority. Jediné, ktoré máme, tie boli vytvorené na to, aby eh, vyťahli peniaze od Európskej únie a niektoré regióny ochudobnili na úkor ostatných. Takže Dôležité je aj, aby sa dôležité podujatia nekonali vtedy, keď sme v Štrásburgu alebo keď sme niekde inde. Dôležitá je teda komunikácia. Ja, ja toto podporujem. Ale zároveň e, z dôvodu nedostatku komunikácie v určitých močariskách e, u nás ľudia e, mali svoju činnosť, rašeliniskách Eh, jednoducho by bolo potom povedané, že už nemôžu pokračovať vo svojej eh, eh, činnosti. Viedlo to naozaj konfliktom s políciou. Polícia by mala byť naozaj ozbrojená, pretože to konflikty boli veľmi ostré. A napríklad 90-ročnému mužovi povedali, že už jednoducho nemôže ďalej používať cestu, po ktorej kráča. Prosím, Eh, nedovolte, aby sa toto opakovalo ešte raz. Eh, toto, eh, taký, takýto prístup sa naozaj môže vrátiť, musíte posúvať jemnejšie, musíte diskutovať s ľuďmi a k tomuto práve nedošlo v Írsku. Pozrite sa na mňa, ja som vegetarián, ja mám rád faunu a flóru E, nepozerám sa na toto z e, pohľadu e, environmentálneho vandalizmu, ale jednoducho načúvam posolstvom, ktoré ku mne prichádzajú z môjho vodného okrsku. Musíte byť jednoducho citliví voči tomuto. A je tu potom ešte ďalší ohrozený druh, a je ním ľudstvo. Nesnažím sa tu o preháňanie, je to skutočnosťou Máme e, v Írsku organizáciu, ktorá sa e, zaoberá ochranu životného e, prostredia. Jednoducho, ale predsa byť populárna, práve preto, že tu chýba tá potrebná komunikácia. Tá tu doteraz nebola, to je čas politiky, ktorá zlyháva ja nežiadam o to, aby sa tu mne sústredovalo na e, životné prostredie, ale aby e, sa zohľadňovali viac sociálne potreby populácie, ktorá e, využíva tieto environmentálne produkty. Pred pár rokmi sme tu mali situáciu, kedy sa povedalo farmárom, že nemôžu Eh, tam už eh, chovať dobytok na tej svojej ploche, ale pritom sa prišlo na to, že post- po stáročia eh, táto plocha bola takto obhospodarovaná a že vlastne bez toho to nejde a potom im bolo spätne umožnené sa tam vrátiť k ich pôvodnej činnosti. A podobné je to aj v oblasti rybolovu, Mnohí e, farmári e, v pobrežných oblastiach sú tiež drobnými rybármi a teraz sú tu mnohé e, povinnosti pre nich v oblasti ochrany. Takže v závere opakujem, a apelujem na to, že tu treba zlepšiť komunikáciu. Environmentalista to naozaj naháňa strach, toto slovo pretože jednoducho e, tu chýbala e, komunikácia s ľuďmi. E, ja teraz súhlasím s cieľmi, ktoré si stanovili, ale musíte jednoducho konzultovať ľudí, musíte ich zohľadňovať, oni sú tiež citliví a stávajú sa čoraz zriedkavejším druhom v oblasti, odkiaľ pochádzam. kto e, potom e, tam bude manažovať e, fond životného prostredia. Musíme to robiť my, ale treba tie aktuálne postupy zlepšiť. Thank you, Mr. Flanagan. No, Madam Yes, no, Ďakujem, slovo má pani Oken. Ďakujem pekne. E, ďakujem komisii za veľmi e, starostlivý e, prístup k zodpovedaniu týchto otázok. Problémom mám ešte stále je, že táto tematika sa stále neberie dostatočne vlá, vážne. prostriedky sa nevynakladajú v plnej miere. Je to síce potovania hodné, ale nič viac sa nedeje. Teší ma, že komisia zahájila postup voči Polsku e, v prípade e, toho lesa. Ale treba e, toho robiť oveľa viac. Ide tu o ničenie jedného, jeden z najvýznamnejších oblastí pre biodiverzitu v Európe, iba z dôvodu nerešpektu treba naozaj zlepšiť viacero veci. Aj samotná komisia musí vážnejšie pristupovať k dodržiavaniu zákonu. Samotná komisia musí začať konať, keď sa zákon nedodržiavajú. A e, ďalšou dôležitou vecou je správne, poriadne financovanie a tie e, financie, ktoré sú potrebné E, v rámci SPP, a to je veľmi veľa peňazí, musia e, byť naozaj e, uplatňované cieľene na zachovanie biodiverzity v záujme prírody. V poľnohospodárských oblastiach naozaj sa veľmi dramaticky znížil počet e, vtákov, to je naozaj indikátorom toho, že situácia je desivá. Ja by som veľmi rada e, ukázala mojim deťom a vnúčatám, čo je to škovr, škovranok. E, bol to kedysi jeden z najobvyklejších druhov vtákov. Teraz už nenájdete veľa exemplárov. A biodiverzita je dôležitým faktorom pre klímu. Konvencia eh, OSN pre biodiverzitu sa eh, naozaj eh, zaoberá tým, že dôležitú úlohu pokryť ochranu klímy zohráva aj rozmanitá príroda. To nie je žiaden luxusný produkt, keď sa tu teda hádame o tom, že či sú vlky potrebné alebo nie. Predtým sme jednoducho vedeli, že sú súčasťou prírody a jednoducho človek dával pozor na svoje zvieratá a teraz treba e, vyničiť všetko, čo by mohlo e, vlastne ohrozovať e, domáce zvieratá. Naozaj sa treba uvedomovať aj klimatického vplyvu biodiverzity, klimatický vplyv biodiverzity. Ja som veľmi rada, že komisia sa venuje tejto téme. Bali sme sa, že situácia bude horšia, ale naozaj musíme byť dôslední, aj pokiaľ ide o financie, aj dodržiavanie Eh, právnych predpisov. Tam má komisia naozaj veľmi dobré nástroje k dispozícii, len ich musí využívať. Chce sa niekto ďalší prihlásiť do diskusie? Pán Hojsling? Ďakujem. Pán Dorfman tu žiaľ nie je. Chcel som sa eh, vrátiť k eh, Vlkovi. Ale týchto diskusí máme v Nemecku už naozaj dosť. Čo má hneva je, že niektorí hovoria, že je to e, výsledok e, prehnanej politiky Natúry 2000. Máme síce niekoľko druhov, ktoré celkovo sa rozmnožujú viac než e, pred pár rokmi ako vlk či čierny bocer, ale musíme to vnímať v celistvosti. Je tu len pár druhov, ktoré sa dobre rozmnožujú a stojí za tom aj e, veľmi e, e, veľká aktivita, snaha ľudí, ale na druhej strane máme obrovské znižovanie biodiverzity a e, exemplárov e, zvierat v e, poľnohospodárských e, e oblastiach a e, 95 e, Ehm, pre, pre, sa stratilo v oblasti, o ktorej e, pochádzam. Ja takýmto veciam sa treba venovať. Pred pár rokmi sme tu mali naozaj ešte zvieratá, ktoré, e, boli, e, ktoré sa dalo stretnúť veľmi často. Teraz tam už tak nie je, ale celý svet diskutuje o vidre, bobrovi a e, vlkovi a pritom tie vážne problémy si vôbec nevšímame. Minulý týždeň sme e, diskutovali o ekologických prioritných plochách. V Európskom parlamente to je rozhodujúca diskusia či dovolíme poľnohospodárstvu 5 e, E, e, poľnohospodárskej plochy venovať e, biodiverzite, či sa tam má uplatňovať chémia. Ak Európsky parlament na takomto bode zlíha a povolí, povolí uplatňovanie chémie aj na takto malej ploche, tak to je, bude naozaj smutné a tu nejde len o regióny Natury 2000, ale ide tu celkovo o politiku poľnohospodárstva. Musíme sa naozaj ňou zaoberať. Tam sú obrovské problémy. Ďakujem pekne. Yes, thank you very much. Um, then if no one else, uh... Ďakujem pekne. Ak sa nikto e, ďalší nehlási, slovo e, dostane pán Delgato Roza, aby zhrnul tému. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem všetkým poslancom za ich komentáre, vyjadrenia. E, nikto samozrejme nie je proti akčnému plánu pre prírodu. Myslím, že ste to dobre prijali. Niekedy si myslíte, že sme nešli dostatočne ďaleko, berieme to na vedomie. V prvom rade pánovi Florencovi jedna vec. Môžem vám povedať jednu vec. Naozaj rešpektujeme situáciu farmárov vo všeobecnosti. Vieme, e, že v určitých e, oblastiach je ich situácia veľmi vážna, napríklad e, pokiaľ o cenu mlieka. Samozrejme, toto nie je prepojené s Naturou 2000, ale Chápame, že v minulosti aj v prítomnosti Natúru 2000 niektorí vnímajú ako ďalšiu záťaž, ako problém. Vy ste to spomenuli, túto otázku problematických druhov, e, e, to, čo, na, čo sa týka kormánov, môže sa týkať aj bobrov, e, vidier a podobne, ak v určitých prípadoch vedú k um, veľmi negatívnym dopadom, treba objasniť, čo, ako treba reagovať E, tieto druhy používajú naozaj e, e, postavenie, ktoré ich ochraňuje, ide tu o verejný záujem. Ale kľúčová otázka, ktorú by som vyextrahoval z toho, čo ste povedali, je, že všetci tu potrebujeme väčšiu mieru jasnosti a harmonizácie, ako v týchto prípadoch postupovať. V niektorých prípadoch niektoré e, e, e, druhy alebo oblasti nie sú dostatočne špecifikované. V niektorých prípadoch tu máme správnu prax, inde veľmi nesprávne postupy. A máme tu obvyklý nesprávny postup, teda reakciu, to je chyba Bruselu. Môžeme mať na komisii v našej legislatíve veľa chýb, ale to, ako sa to riadi, ako sa e, uplatňujú výnimky, to je často miestnou a regionálnou otázkou a nie je to vnútené e, z Bruselu. Zaznela, e, zazneli tu teda tie švédske vlky ako príklad, ale nepostačuje jednoducho iba spomínať konkrétne počty, ktoré sú možné. Treba e, sa zabrať aj odolnosťou. Vo Švedsku tu máme veľký e, problém e, kríženia. nemôžeme, nemôžeme na ne zabúdať, na tento problém. Pán Florenc, my sme priamo nepovedali, že by farmári potrebovali nejaký udržateľný príjem. Hovorili sme o kompenzácii Samozrejme, berieme do úvahy, že farmári potrebujú prežiť. Ďalšia otázka bola o flexibilite v návrhoch. Na to potrebujeme akčné plány. Áno, my máme dokumenty, papier, ducha smerníc a tieto sú flexibilné, ale poznáme rôzne prípady, Takže e, poznáme príklady veľmi dobrých e, praktík, ktoré treba využiť. A keď hovoríme o vlkoch, spolunažovaní vlk človek alebo človek potkan, Samozrejme, e, človek si potkaná vlka nevšíma rovnakým spôsobom. Mnohé ľudské bytosti si ani len nevedia, aké ťažkosti môžu vlky spôsobiť vidieckému obyvateľstvu. Ale máme aj úspešné príklady, e, že môže to dobre fungovať. Potrebné je nájsť jednoducho tú rovnováhu aby to negatívne nevplyvalo ani na farmárov, ani na dobytok. Nezabúdajme na ekologickú úlohu vlkov pre prírodnú rovnováhu, pretože ak sa nerešpektujú e, prírodné cykly, tak to by negatívne vplývalo na celý ekosystém. E, hybridy medzi vlkmi a, per, a, a psami, to samozrejme neznamená, že by, sme, že by sa vlk nahradil nejakým iným živočíšnym druhom. Hovorilo sa o polenizácii, o pelovaní. My budeme pokračovať v, v tejto e, činnosti, v polenizácii a podpore ako čo najlepšie pomôcť tejto téme, pretože je veľmi dôležitá. Pani Kalembach. Rozdiely medzi regiónmi áno. Poznáme prípady, kedy sa to aplikuje správne a vhodne, inokedy nie, nesprávne, ale treba sa použiť, poučiť z tých správnych a tieto harmonizovať rôznymi manuálmi, príručkami, bilaterálnymi stretnutiami a podobne. Ja som sa poučil z existujúcich veľkých očakávania. Sme si vedomí, že nestačí to len zachytiť po anglicky na websajte, treba to mať aj v ostatných jazykoch a treba, zodpoveda, e, treba kontaktovať zodpovedných, aby oni šírili tieto manuály, príroč, príručky a tak ďalej. Natura 2000 a ďalšie projekty, áno, to máme všetko, je to výzva, ale je tu akčný plán, ktorý nám pomáha, ale tu by som dodal – Zelená infraštruktúra je jedna vec, ale sú aj iné, ktoré sú užitočné. Manuály, ako brať do úvahy a ako sa oboznamovať so službami ekosystémov, všetky sektory. Treba brať do úvahy, e, v niektorých krajinách to už robia, a bude to potrebné po roku 2020. To nie je len problém pre Európu, ale pre celý svet. či dosiahneme ciele Parížskej dohody alebo nie, alebo potrebujeme globálnu stratégiu aj po roku 2020. Nemôžeme stanoviť rôzne ciele a potom ich nedosiahnuť. Pán Flanagan, Váš príklad je jasným príkladom toho, ako veci nerobiť. Samozrejme, prístup užívateľov, farmárov, tých, ktorí pracujú na pôde, treba im pogratulovať a povedať, že majú pokračovať vo svojej práci. Samozrejme, toto je príklad e, zlej komunikácie, čo ste spomenuli a to prináša veľké rány a nedôveru. Ale ja som videl to, ako tá nedôvera narastá v mnohých krajinách a ten miestny veľvyslanec radikálnym spôsobom zmenil pohľad na veci. Samozrejme, musia byť obmedzenia vždy, keď ide o nejaký druh ochrany, ale kompromis je dobrá cesta, je jasné, my vieme, že sa s ľuďmi musíme rozprávať, ale my nemôžeme ísť do každej komunity, do každej regionálnej či miestnej samozprávy. My v komisii na to nemáme dostatok personálu, ale samozrejme musíme spolupracovať s ich predstaviteľmi, s výborom regionov a tak ďalej, aby sme začali skutočný dialog. ktorý by pomohol vytvoriť dôveru. Musíme nájsť eh, ten priestor spolupráce so všetkými zainteresovanými. hovorilo sa tu o potrebe rešpektovať legislatívu, ale samozrejme potrebujeme väčšiu aplikáciu a potom financovanie SPP, ďalší aspekt. Musíme sa z celej tejto situácie poučiť a to všetko by sme mali brať do úvahy aj pri budúcej reforme SPP. Ďalší rečník, pán Lesling, máte pravdu, keď hovoríte, že by sme sa nemali sústreďovať len na tie druhy, ktoré e, sa rozširujú mnohé, e, práve miznú a práve dráma biodiverzity je tá, že dochádza k obrovským zmenám a Natura 2000 tento problém nerieši, ale snaží sa obmedziť rizika znižovania biodiverzity a snaží sa ochrániť rastlinné živočišné druhy, v rôznych oblastiach. A ďakujem vám za vaše slova v súvislosti s prácou a aktivitami v rôznych oblastiach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Hovorí pani predsednička, ďakujem za rozpravu, ktorej ste sa všetci zúčastnili. Ďakujem aj pánovi Delgadovi Rosa. Toto bol posledný bod na programe, ale Máme čas. Ale myslím, že bude ešte príležitosť hovoriť o tejto téme aj v budúcnosti, alebo môžete využiť aj bilaterálne dialógy. Teraz je vystúpenie bez mikrofónu. Budúce stretnutie bude budúci týždeň v Štrasburgu 12. júna a 21. a 22. júna v Bruseli. Ďakujem.